Kolegovia, dámy a páni, navrhujem, aby sme začali s dnešnou schôdzou. Máme pár minútové meškanie. Je zvláštne, že nie sú tu všetci. A zdá sa, že sa oslavuje leto, zvlášť keď sa stane, že je leto v Bruseli. Uh, Dobre, takže navrhujem, aby sme najskôr prijali e, program. Ak nie je nikto proti, tak považujeme dnešný program za schválený. Pokiaľ ide o oznámenia predsedu, máte na Kobu News disponibilné jazyky nášho stretnutia, ako vždy, teda Vysiela sa naše stretnutie na internete. Niekoľko slov k delegácii v Izraeli a v Palestíne spolu s AFETom a s DV. Prijali sme minulý týždeň v parlamente uznesenie k situácie na palestínskom území, zvlášť v Gaze, po tých vážnych udalostiach, ku ktorým došlo teda okamžite po našom, našej ceste tam 5. júla od 19.00 do pol 9. Tri výbory, ktorých sa týka táto problematika, budú mať spoločné stretnutie a pozývame tam pána Johna Ginga, ktorý je riaditeľom organizácie UNRVA, teda špeciálna organizácia OSN, ktorá sídli v Gaze. Stretli sme sa s ním pri príležitosti jednej z ciest. Je to veľmi eh, teda veľký odborník a je to predstaviteľ jednej z organizácií, ktorá spravuje prostriedky, ktoré udeluje e, Európska únia zo svojho rozpočtu na tieto účely. No, okrem toho, teda 13. a 14. júla, hlavne 13. júla popoludní, budeme mať výmenu názorov pred e, výborom pre rozpočet e, s premiérom Salamom Fajatom, teda premiérom palestinského územia. Stretli sme sa s touto osobnosťou priamo um, v Palestíne, čiže môžeme poznať názor palestinských orgánov na túto situáciu a hlavne na podmienky, za akých sa riadia prostriedky e, z nášho rozpočtu. Pokiaľ ide o bod 4, oznámenia predsedu, tak e, tu je kohezná politika, náš e, Godmanis je špecializovaný spravodajca, pracuje na svojej správe a pripravil tabuľky k posledným číslam, pokiaľ ide o uplatňovanie koheznej politiky. Tieto tabuľky sú v dokumentoch pod číslom 22. Pokiaľ ide o uplatňovanie rozpočtu 2010, Chcem vás upozorniť, že sme dostali posledné čísla, pokiaľ ide o vynakladanie tohto rozpočtu 2010 k 8. júnu. Je to disponibilné na webovej stránke parlamentu. Ehm, je to v Kobu News, je tam o tom zmienka. A potom ešte máme oprav, nový opravný rozpočet 2010, ktorý sa týka potrieb prostriedkov pre fungovanie e, vonkajšej služby EÚ. Je to opravný rozpočet 2010 číslo 6. Máme ešte nejaké ďalšie, ktoré sa pripravujú. A na stretnutí koordinátorov o chvíľu sa musíme e, dohodnúť na pridelení e, prostriedkov do tohto opravného rozpočtu. Takže toľko k vyhláseniam, pardon, oznámeniam predsedu, bod číslo 3. E, zápisnica zo schôdze z 27. a 28. apríla. Dostali ste e, túto zápisnicu. Ak do konca schôdze nebudete mať námietky, tak túto zápisnicu budeme považovať za schválenú. Čiže teraz môže prejsť k bodu číslo 4. Pokiaľ ide o návrh rozpočtu na rok 2011 a stanovisko parlamentu k tomuto návrhu, tak naša správodajkyňa Sidonia vytvorila pracovný dokument, ktorý nám o niekoľko minút predstaví. Sidonia, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem. Tento pracovný dokument je ďalší dokument, ktorý som pripravil preto, aby som vám mohla lepšie predstaviť rozpočet na rok 2011. Cieľom tohto pracovného dokumentu je analyzovať eh, priebeh programu pre mládeže v rozpočte Teraz už iste viete, že európske programy pre mládež zamerané na vzdelávanie sú veľmi dôležité a s veľkou radosťou som konštatovala, že mám podporu z vašej strany, hlavne teda na marcovej plenárke. Jedna z priorít spojených s mládežou a vzdelávaním si získala vašu podporu. No a teraz by som chcela pokračovať v mojej práci. Programy pre mládež a vzdelávanie budú predmetom rokovaní v júni. A v tomto pracovnom dokumente sa chcem hlbšie zamerať na technické otázky a to, čo sa deje v Európskej únii v súvislosti s financovaním programov mobility, vzdelávania a programov spojených s mládežou vôbec. Tento dokument bol vypracovaný v angličtine. Pokiaľ viem, máme obmedzené tlmočenie, ktoré máme, teda možnosti prekladu k dispozícii, takže ospravedlňujem sa, že nemáte jazyky vo vlastných, nemáte tento dokument vo vlastných jazykoch, budeme musieť pracovať na základe anglickej verzie. No a teraz vám predstavím tento dokument. Rozpočtový dokument som rozdelila do dvoch skupín. Najskôr ide o financovanie programov spojených s mládežou priamo a druhá časť sa venuje financovanie program, programov mládeže nepriamo. Pokiaľ ide o priame financovanie a nástroje s tým spojené, tak tu máme celoživotné vzdelávanie, veľmi dôležitý nástroj. Je to veľmi dôležitý rozpočtový riadok, ktorý sa využije na financovanie, teraz vymenujem, e, sektoriálnych vzdelávacích programov, napríklad Comenius, Erasmus, ktorý je spojený s vyšším vzdelávaním a potom Leonardo da Vinci, to je profesionálne vzdelávanie a potom Grundvik, ďalší z programov pre vzdelávanie dospelých. Tu máme tiež program Jean Monnet, ostatné horizontálne programy spojené, spojené so vzdelávaním, napríklad vzdelávanie učiteľov, vysielanie učiteľov do zahraničia a e, vyučovanie cudzích jazykov. Ako vidíte, toto je e, veľmi rôznorodý rozpočtový riadok, ktorý pokrýva nielen mládež, ale aj otázky ktorý, ktoré nazývam mládež, vzdelávanie a mobilita. Ďalší program spojený s touto prioritou je Erasmus Mundus. Týmto programom vlastne podporujeme vzdelávanie v zahraničí v tretich krajinách. Ďalší program je um, Mládež a mobilita. Youth in Action, to je program, ktorý je určený pre také neformálne typy vzdelávania Ide o budovanie modernej občianskej spoločnosti. Ďalší program e, v oblasti financovania a vzdelávania mládeže je 7. rámcový program, ktorý nazývame e, program ľudí pre mobilitu e, výskumu. Pokiaľ ide o rozpočtové nástroje, ktorými sa, podporuje, ne, ktorými sa poskytuje nepriatá prepriama podpora mládeže, máme tu Progres, Eures, Európsky sociálny fond, Európsky fond pre regionálny rozvoj, ako aj ostatné projekty a programy spojené s podporou financovania e, mladých e, ľudí. Financuje sa to z 1A a z 1B a z druhej časti európskeho rozpočtu. Tieto programy e, boli dostatočne podrobne opísané v pracovných dokumentoch, čiže nebudem strácať čas ich opisom. Tiež som hovorila o vývoji týchto programov. Ich pokrytie predstavuje skoro 100%. Vidíme tu aká, aký je stupeň implementácie v týchto programoch. Vzdelávanie, mládež a mobilita. Táto oblasť sa financuje použitím iných nástrojov, tiež je to z okruhu 2, hlava 5, spoločná e, polnohospodárska politika. Ale samozrejme v, vo svojom dokumente Hovorím aj roz, o rozličných agentúrach, ktoré sú zodpovedné za implementáciu projektov spojených s mobilitou, s mládežou a so vzdelávaním. Ide o agentúru pre profesionálne vzdelávanie, ako aj Európsku vzdelávaciu agentúru. Toto sú decentralizované agentúry a tiež sú tu, je tu kapitola, ktorá sa venuje výkonným agentúrach. V pracovnom dokumente sa venujem e, alebo zdôrazňujem tú skutočnosť, že program 2020 sa veľmi sústreďuje na mládež. Je to jedna z priorít v tejto stratégii. Vo svojom dokumente sa venujem dôležitému programu z tohto pohľadu, volá sa to Youth in the Move a jedna z priorít e, a myšlienka pre nasledujúce junové rokovania je práve diskusia, ktorá sa týka rozpočtových dopadov na e, vlajkové programy 2020. A na záver zopakujem to, čo som povedala už predtým programy spojené s mládežou, mobilitou a vzdelávaním e, vytvárajú veľkú pridanú hodnotu v Európe. Tieto programy pomáhajú mladým ľuďom, ale aj dospelým v tom, že získavajú cenné európske skúsenosti, idú do zahraničia, spoznávajú iné členské krajiny a týmto programy vytvárajú špeciálnu európsku pridanú hodnotu. Tieto programy sú veľmi efektívne aj z rozpočtového hľadiska, pretože vynakladáme obmedzený počet prostriedkov, ktorými môžeme pomôcť veľkým skupinám ľudí. Títo ľudia veľmi často sú veľmi aktívni v živote, pracujú v rozličných uvage hnutiach a takýmto spôsobom získavajú cenné európske skúsenosti. Takže ak máte nejaké otázky alebo komentáre, tak rada na ne odpoviem. Ďakujem. Ďakujem si, Donia. Ďakujem za tento dokument, ktorý je veľmi zaujímavé. Poprvýkrát sme sa pokúsili združiť do jedného celku všetky rozpočtové prostriedky, postupy, riadky, programy, ktoré sa venujú mládeži e, z takého širšieho hľadiska. Ako povedala naša spravodajkyňa, je to v programe 2020, tak ako bol prijatý minulý týždeň Európskou radou a aj e, v uznesení, ktorý prijal náš parlament minulý týždeň k programu 2020, pokiaľ ide o úroveň e, činnosti, všetkých, teda aktívnej populácie, hlavne mladých, teda nové ciele, ktoré majú dosiahnuť to, že 40 mladých by sa malo dostať na úroveň vzdelávania, e, teda vyššieho alebo ekvivalentu vysokoškolského vzdelávania máme viacero ambicióznych cieľov v rámci stratégie 2020. K tomu dodám, ak dovolíte, osobnú skúsenosť. V piatok v Bordeaux sme mali stretnutie vedúcich e, predstaviteľov e, remeselných združení z Francúzska a z Nemecka. E, voláme to Chambre de métier. Vlastne tu sú zastúpení e, remeselníci z Francúzska a Nemecka, môžu si vymieňať informácie a spoločné postupy z 11 členských krajín. Remeselníci majú štatút, ktorý je uznaný zákonom a majú oficiálnu organizáciu, ktorá sa venuje riadeniu e, tejto profesie. Takto je to v Nemecku a vo Francúzsku. A zistili sme, že program, ako je napríklad Leonardo, ktorý je ekvivalent pre remeselníkov a pre vzdelávanie mladých pracovníkov, je to ekvivalent Erasmu pre študentov, program Leonardo, Leonardo fungoval oveľa lepšie a kvantitatívnejšie e, to bolo, výsledky boli teda odlišné. Zistili sme, že každý rok môže dôjsť k výmenám až 20 tisícov takýchto remeselníkov z jednej krajiny do druhej vďaka bilaterálnej organizácii, ktorá existuje už 40 rokov a volá sa um, ehm, francúzsko-nemecká um, ehm, teda inštitúcia, ktorá sa zaoberá takýmito výmenami. V takomto kontexte sme zistili, že e, tento systém obmedzuje množstvo výmien, ku ktorým môže dôjsť. Ale výsledkom týchto výmien je taký, že ak by sme dokázali nájsť nástroj, ktorý by sme rozšírili tieto možnosti, aby sme pokryli 27 členských krajín, že by toto bolo veľmi užitočné pre našu mládež a pre realizáciu cieľov programu 2020 a preto, aby sme uh, uviedli do praxe politické priority, ktoré navrhuje naša spravodajkyňa s podporou celého parlamentu, ktorý prijal rokovací mandát minulý týždeň, kde sa navrhuje upresniť túto vec v rozpočte na rok 2011. Máme tu žiadosti o slovo, začnem pani Kavajo. Nech sa páči. Thank you very much, Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada zablahoželala Sidónii k tomuto veľmi dôležitému dokumentu. Je veľmi užitočné, že máme v jednom dokumente všetky informácie o programoch, ktoré sú rozdelené medzi viaceré generálne riaditeľstva a agentúry. Mám jednu pripomienku a jednu otázku, ak dovolíte. Tá pripomienka sa týka jednej oblasti, ktorú by sme mali zdôrazňovať, a síce prechod zo systému vzdelávania na trh. V tomto smere nemá Európska komisia príliš veľa programov. Európsky sociálny fond sa snaží pokrývať čiastočne túto oblasť, alebo iba pre tých menej zvýhodnených. Teda v tomto je tu istá medzera. Mm, máme teraz v priebehu pilotnú fázu programu Erasmus pre malých podnikateľov. Myslím si, že tento program by sme mali podporovať, aby sa stal stálym programom v budúcnosti. Nemyslím si však, že sa to spomína vo správe. Moja druhá otázka sa týka toho, že niektoré z týchto programov sú zamerané aj na mládež aj na staršie osoby, napríklad Európsky sociálny fond. E, sú tam kroky zamerané aj na mladých ľudí, aj na ľudí, ktorí sú vo veku nad 35 rokov. Teda neviem, či v rozpočtovej položke, ktorú ste vyčlenili, sú prostriedky na takéto účely. Inak e, totiž to e, budeme vyvolávať dojem, že mládež potrebuje viac prostriedkov, ako bolo vyšlenených. To isté napríklad pre štipendia pod zaštitou Marie Curie aj tu um, sa nejedná iba o mladé osoby, ale aj o starších ľudí. Je potrebné presne zadefinovať, e, ktoré položky sa týkajú skutočne mládeže a ktoré už nie. Ďakujem. Merci. Ďakujem, Salvador. Muy brevemente, presidente, para felicitar a... Ďakujem pekne. Veľmi stručne, pán predseda. Rád by som poďakoval a zablahoželal našej spravodajkyni k tomuto dokumentu. Hlavné využitie tohto dokumentu, najmä eh, teda okrem jeho akademickej hodnoty, spočíva v tom, že poskytuje výskumný podklad, na základe ktorého vidíme všetky položky, ktoré nejakým spôsobom majú vplyv na jednotlivé politické oblasti Európskej únie, ktoré sa týkajú mládeže. Isté, že toto budú práve rozpočtové položky, ktoré bude potrebné pozmeniť tak, aby boli v súlade s rokovacím mandátom, ktorý Sidonia dostala na ten triál, ktorý sa uskutoční 30. júna a bude to odzrkadlené aj v rozpočtových e, pozňovacích návrhoch v septembri potom. E, dosť ma prekvapuje, ako spravodajkyňa. Prepačte, Salvador, mám tu signalizovaný problém s tlmočením. OK, sa máš. Zdá sa, že, že už to funguje, aj maďarčina. Vystúpenie bez mikrofónu. Eh? Salvador is understandable. Salvadorovi sa dá rozumieť v ktoromkoľvek jazyku. Prosím, eh, skús to ešte raz, Salvador. Môžem hovoriť po maďarsky, ale možno radšej budem pokračovať predsa len po španielsky. Dosť ma zaujalo, ako som práve hovorila, ako spravodajkyňa dokáže prepojiť stratégiu EU 2020 a aspekty a politiky, ktoré sa týkajú mládeže. Mali sme skôr tendenciu si myslieť, že jediná vlaková iniciatíva, ktorá sa e, venuje mládeži, je mládež v pohybe. Ale spravodajkyňa spomína aj ďalšie štyri pardon, tri, tri ďalšie vlajkové iniciatívy, kde politika mládeže je tiež zakomponovaná. Teda, keď Sidónia bude reagovať na pripomienky kolegov, bol by som rád, keby sa vyjadrila, do akej miery ostatné iniciatívy napríklad nová práca alebo digitálna agenda pre Európu alebo inovácia v Únii, do akej miery tieto programy sú prepojené s mládežou a aké majú rozpočtové dopady. Ďakujem. Salvador. Ďakujem, Salvador. Helga Trupel. Thank you very much. Ďakujem. Ja som toho istého názoru ako Sidonia v tom, že je potrebné investovať viac do mládeže a do vzdelávania a do výskumu aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni. Teraz sme sa začali venovať eh, diskusii o stratégii 2020 a na základe nášho chápania, teraz po väčšiny v parlamente, celoživotné vzdelávanie, ďalej pohyb mládeže a výskum e, by mali byť jedným z pilierov tejto stratégie od 2020. Ja by som chcela, aby sme si to uvedomili, aby sme to podporili. Najmä, keď sa pozriete na zamestnateľnosť európskych e, pracovníkov, je tu dosť e, zásadný problém, najmä s tými, ktorí majú nižšie vzdelanie. Potrebujeme ich podporovať, pretože e, existuje tu pohyb na trhu, e, máme tu dosť značný technologický vývoj. Musíme sa sústredovať už na malé deti, aby mali lepšie možnosti. Musíme si však uvedomiť, že celoživotné vzdelávanie je súčasťou nášho života a ak sa nemýlim, Sidónia, tvoje pochopenie mládeže sa netýka len tých e, skutočne mladých ľudí, ale znamená to, že aj e, ostatné osoby môžu kedykoľvek v živote začať sa učiť niečo nové a zaujať k veciam iný prístup. Toto je dôležité podľa mňa zdôrazniť, teda aké sú tie nové požiadavky, aké sú nové výzvy, aby sme investovali viac do vzdelávania, pretože to je súčasťou európskej konkurenceschopnosti. Ešte by som sa rada vrátila k našej spoločnej konferencii so zástupcami národných parlamentov, pretože uh, vy, pán predseda, ste uviedli, že musíme úzko spolupracovať v týchto oblastiach, eh, tak aby v tejto situácii vyhrali všetci zúčastnení, teda medzi rozpočtami na národnej úrovni a rozpočtami na európskej úrovni. Čo sa týka tejto stratégie 2020, ale najbližšieho rozpočtu, podľa mňa tu je zásadné si uvedomiť, či sa nám podarí radu presvedčiť eh, a tiež presvedčiť národné parlamenty, že toto by mal byť náš spoločný záujem. Opäť musím e, pripomenúť, že členské štáty by mali investovať 3 zo svojich národných rozpočtov do vzdelávania a výskumu a doposiaľ e, sa nám toto číslo nepodarilo dosiahnuť. Myslím si, že je potrebné pripomenúť im to, ale zatiaľ ešte nie je jasné, či v tomto smere budeme úspešnejší ako v prípade Lisabonskej stratégie. Preto podľa mňa sa musíme sústreďovať na toto prepojenie a musíme podrobnejšie zadefinovať, ako môžeme položiť záujem európsky a tiež záujem národný na rovnakú úroveň. Ďakujem. Ďakujem, Helga. Doran Ferm. Uh, you, Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím v plnej miere s mojimi predrečníkmi. Myslím si, že tento dokument je vynikajúci. Je to jeden z najlepších prehľadov eh, na túto tému, ktoré som videl v nedávnej minulosti. Minulý týždeň, keď sme predkladali pozmeňovacie návrhy k uzneseniu a zvorazňovali sme, že otázky, ktoré sa týkajú mládeže, sa netýkajú iba mobility mládeže. Do veľkej miery sa týkajú aj sociálnych otázok, kulturálnych otázok a tak, a tak ďalej. A tento dokument dokazuje, že v tomto máme pravdu. Mám však niekoľko pripomienok, ak dovolíte. V podstate iba jedna oblasť ešte stále um, nám v nej chýbajú isté informácie a síce sociálny fond a rozvoj vidieka a rozpočtové prostriedky tejto oblasti, teda koľko z nich sa využíva v prospech mládeže, toto ešte stále nie je celkom jasné. Toto je možno jediná, jediná oblasť, kde by sme potrebovali viacero informácií. Možno by sme ich mohli získať napríklad do komisie. Ale moja hlavná pripomienka e, sa týka úplne posledného odseku, pretože spravodajkyňa v ňom uvádza, že nevhodné e, rozpočtové prostriedky by sa mali využiť na programy, ktoré sa týkajú mládeže vzhľadom na najbližšie rozpočtové návrhy. Je potrebné posilniť rozpočtové prostriedky, ktoré sú vyšlenené na mládež, aby sa nám podarilo dosiahnuť programy, ktoré sme si stanovili, ale zdá sa, že nie je to príliš veľký priestor na navýšenie prostriedkov. Myslím si, že to sa týka predovšetkým e, okruhov 1A a 3B. A zdá sa, že tu máme problém. Spravodajkyňa už e, sa začala venovať analýze, máme tu flexibilitu v výške 5%, neviem, či ju môžeme využiť. E, už sme čiastočne navýšili financovanie viacerých rozpočtových položiek za posledné roky v tomto finančnom výhľade máme isté priority e, na úrovni výboru, nielen čo sa týka mládeže, ale aj ďalších oblastí, napríklad e, z výboru pre zamestnanosť, výboru pre kultúru a tak ďalej. To sa týka rozpočtových e, položiek, ale aj pilotných projektov a prípravných opatrení. Neviem, ako sa nám to podarí všetko naplniť. Viem, že už Sidonia sa začala týmto trochu zaoberať, ale neviem, či už má nejaké konkrétne návrhy, ako by sme mohli dosiahnuť tieto škrty na jednej strane a na druhej strane navýšenie prostriedkov, pretože bez e, škrtov v nejakých iných položkách sa nám nepodarí e, dosiahnuť navýšenie týchto e, položiek, ktoré sa týkajú mládeže. Máte k tomuto nejaké návrhy? To sa chcem opýtať spravodajkyne. Uh, Inge. Ďakujem, Goran Inge. Ďakujem pekne. Sidónia už si to vypočula slova chvály, ja sa k nemôžem pripojiť. Chcem sa opýtať na otázku efektívnosti. Dosť ma prekvapilo, ako veľa programov v podstate súvisí e, s mládežou a bolo by podľa mňa zaujímavé pozrieť sa na to, aké administratívne náklady sú spojené s týmito programami. Chcem sa opýtať vlastne Európskej komisie, či by nám nemohla na základe tohto pracovného dokumentu Sidónie nemohla napríklad eh, povedať, ako tento priamy manažment, nepriamy manažment, eh, ako sa to odzrkadľuje na nákladoch, pretože čo sa týka tých budúcich eh, programov, budeme si musieť prehodnotiť, ja už som sa na to pýtala aj v úvode legislatívneho obdobia, už vtedy som pripomínala tú celkovú sumu administratívnych nákladov a už vtedy už eh, som hovorila, že tie administratívne náklady sa mi zdajú dosť vysoké. Eh, možno by bolo vhodné, keby nám komisia dala nejaké bližšie informácie v tomto smere. Ďakujem. Oui, Inge, mais, mais... Áno, Inge eh, ukázala prstom na problém, ktorý nie je len problémom viacročného programu, ktorý sa týka mládeže, Ide o horizontálne otázky tohto typu a viaceré DG komisie aj komisári e, skôr predkladajú návrhy a programy. Je tu teda riziko protirečenia, že nedosiahneme kritickú masu a teda neviem, či v tomto e, v tejto etape príde generálny riaditeľ a či e, nám k tomu niečo povie. Ale ešte predtým James Ellens. Nech sa páči, James. <clears throat> Yes, I wanted to come in on... Áno, ja som chcel v tomto bode povedať všeobecné záležitosti, pripojiť sa k tomu, čo povedal Goran o rozpočte do roku 2011. Stratégia do roku 2020, či sa týka o mladosti, mladých alebo potrebe nových spôsobilostí, sa vždy týka toho, ako využiť nové technológie a nastaviť dobre nové zručnosti. Tento dokument, ktorý spolu je, do, je to dokument, ktorý vypracoval Microsoft a v ňom sa hovorí, že 90 pracovných miest bude v budúcnosti potrebovať uh, informačné znalosti o informačných technológiách. Dnes tomu tak nie je. Myslím si, že musíme odlíšiť dve veci. Jedna z nich je podľa mňa umelá. Keď hovoríme o nových spôsobilostiach a digitálnej agende a smerom o smere pohybu k digitálnej agende, myslím si, že dôraz na nové technológie a naša kapacita absorbovať ich je kritická v zmysle, kam vynaložíme, kam pôjdu peniaze. Keď sledujem, ako sa rozvíja táto rozpráva o rozpočte do roku 2011, súhlasím s Goranom, pretože členské štáty škrtajú vo svojich rozpočtoch Nemecko, moja krajina, o miliardy. Myslím si, že nemôžeme takto pokračovať a jednoducho vlievať ďalej peniaze do systému. Podľa mňa to bude čoraz ťažšie a už to predrečníci spomenuli aj pán predseda. Ja osobne si myslím, že uvoľnenie rozpočtu by bolo logickou, logickým krokom. Neviem, či kolegovia so mnou súhlasia, ale na konci tohto procesu budeme musieť sa k tomuto uchyliť, pretože tlaky z členských štátov nám povedia, že keď sa dívame do vzdialenejších horizontov rozpočtov 2013-2014 už budeme musieť vziať do úvahy prostredie, v ktorom budeme pracovať a to, či budeme mať väčšinu hlasov zabezpečených alebo nie, to súvisí aj s tým, ako nastavíme priority, ako budú vyzerať škrty a či zabezpečíme navýšenie prostriedkov pre prioritné oblasti. Áno, ďakujem, James. A je tu teda ten všeobecný problém, rozpočtovej voľby a objemu rozpočtu, ktorý možno schváliť na rok 2011 vzhľadom na nový vývoj v posledných týždňoch, tento nie je veľmi pozitívny. Dôverujem delegácii rady počas trialógu, že nás proste privedú naspäť na zem a dúfame, že šok nebude príliš veľký ale akákoľvek už bude táto úroveň, je potrebné uvedomiť si naše priority, pretože samozrejme, ak by sme k tomu boli nútení, môžeme znížiť naše ciele tak akože horizontálne, ale môžeme sa pokúsiť e, zachovať programy, ktoré sa mi, nám zdajú najprioritnejšie. Každá z našich vlád to robí v našich respektívnych krajinách a myslím si, že toto je veľmi užitočné pre nás. Pán generálny rieťa, chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Oui, merci, président. Très, très brief. Ďakujem, pán predseda. Len veľmi stručne tri body. Najskôr sa chcem pridať k blahoželaniam výboru smerom k spravodajkyni, pokiaľ ide o kvalitu správy, ktorá nám bola predložená. Myslím si, že táto práca je skutočne zaujímavá, užitočná do budúcnosti. Po druhé, chcem upozorniť tento výbor na dva dokumenty, ktoré už boli distribuované. E, najskôr počas e, stretnutia monitorovacieho výboru ide o implementáciu nástrojov e, pre mládež, ide o dokument, ktorý bol prezentovaný 4. mája tu uh, sú odpovede na mnohé otázky, ktoré sa týkajú všetkých týchto programov spojených s mládežou. Myslím si, že toto je tiež dôležité objasnenie, pokiaľ ide o túto prácu. No a po tretie, druhý dokument spojený tiež s prezentáciou 7. júna týka sa otázok, na ktoré sme predtým ešte neodpovedali Ide o presné ukazovatele k mládeži v rozličných programoch, akčných programoch a týka sa to tiež Európskeho sociálneho fondu, na, ktorej, na ktorej tu bola zmienka zo strany predečníkov. A po tretie, aby som reagoval na otázku pani Gresle k administratívnym nákladom, tak je jasné, že toto nie je ľahká práca, určiť administratívne náklady, pretože administratívne náklady sú podmienené politikou. Máme nástroj ročného plánovania, ktorý nám umožňuje disponovať určitými údajmi, ale tá úroveň presnosti mm, nie je eh, možno taká, ako by si pani Gresle želala. Čiže snažíme sa veci spresniť do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pani spravodajkyňa. Um, I would like to... Rada by som poďakovala všetkým z vás, ktorí prehovorili v tejto rozprave. Boli to zaujímavé námety. Rada by som predovšetkým poďakovala tým, ktorí boli takí milí a vyjadrili sa v tom zmysle, že tento dokument je dobrý. Ja som mala problémy s týmto dokumentom a sama nie som s ním spokojná, pretože údaje, ktoré by boli bývali potrebné na to, aby som vypracovala skutočne dobrý dokument, neboli k dispozícii. Takže teraz, keď už ste mi povedali, že je dokument dobrý a boli ste takí láskaví, poviem vám, priznám sa vám k slabým stránkam celého procesu. Aby som získala dobré dáta o profile participantov, o veku účastníkov, o výsledkoch, či sa skutočne zlepšili ich šance na vzdelávanie alebo na nájdenie nového pracovného miesta, alebo aký mali zo všetkého pocit, koľko to stálo jedného účastníka. Takéto údaje nie sú k dispozícii. Ja ich nemám, Európska komisia ich nemá, ani vnútroštátne agentúry ich nemajú jednotlivých členských štátov. Je to obrovská úloha, obrovský výskumný projekt nazbierať takéto dáta. Nemáme teda nástroje v rukách, aby sme boli schopní poskytnúť dobré, spoľahlivé informácie o profile účastníkov v týchto jednotlivých programoch. Vek, vzdelanie. Máme iba vytrhnuté prvky z kontextu, útržky informácií. A preto vo všeobecnosti Ehm, si uvedomujem, ako málo vieme o tom, čo získavame, aký je prínos týchto programov. Sú tu jednotlivé prvky, ale nemáme celý obraz komplexný. Teraz vám o tom poviem niečo bližšie. Ako spravodajkynia som sa pokúšala počas stretnutí výboru na začiatku marca vytýčiť si trojitú prioritu. Mladosť, vzdelávanie, alebo mládež, vzdelávanie a... The fact. Mobilita. Je mimoriadne dôležité eh, vyabstrahovať aký je prínos týchto programov pre mladých ľudí. Nemyslím si, že by bolo zásadne dôležité vedieť, či sú účastníci pod 27, pod 30 alebo pod 35 rokov veku. Nemyslím si, že toto je najdôležitejší údaj. Súhlasím s Helgou Truppel, že dôležitejšie je to, či sú programy cielené a adresné. Či ľudia, ktorí dostanú isté vzdelanie, ho zužitkujú v nájdení pracovného miesta, alebo či je možné rekvalifikáciu získať lepšie pracovné miesta. Myslím si, že vo v mladom veku je toto veľmi dôležitý faktor, či sa toto podarí. Keď už ľudia prídu do veku 30-35 rokov, zase sú v inej fáze Takže takto som si troj, to stanovila priority. Chcem vám ukázať príklad, konkrétny príklad e, obťažnosti, ktoré som prekonávala. Napríklad som sa opýtala generálneho riaditeľstva Employment, kto sú beneficienti, aký je ich profil, či títo ľudia po preškolení nájdu prácu, alebo či keď sa nezúčastnia práve že na si ľahšie prácu. A je veľmi zložité nájsť odpovede na tieto otázky. Pokúšajú sa pre mňa získať tieto údaje, ale je to zložité. Samozrejme, tu ide o otázku efektívnosti programov. Je to komplexná vec a ja som sa pokúsila čo najlepšie uchopiť na základe minimálneho prieskumu, ktorý som si sama urobila, ale táto otázka sa vynára opäť a opäť. Náklady na príjemcu, na beneficienta programov. Koľko stojí jedného príjemcu zúčastniť sa na rekvalifikácii, ktorá je financovaná Európskym sociálnym fondom v porovnaní s rekvalifikáciou u človeka, ktorý sa zúčastnil iného programu, napríklad uh, Youth and Action. Ja som si sama urobila svoje výpočty a zdá sa, že školenie cez e, Youth and Action programy je oveľa lacnejšie ako školenie cez Európsky sociálny fond. Je dôležité pre nás, aby sme toto vedeli. Je zložité vyvodiť politické linie bez toho, že by sme tieto odpovede poznali. Napokon som si vybrala tie programy, ako vidíte z dokumentu, ktoré podľa mňa pokrývajú tieto tri prvky mládež, vzdelávanie a mobilita. Aby sa istým spôsobom pretinali, aby tam bol priesečník. Teraz prichádza prvok 7. E, rámcového programu. Komisár Levandovský zaradil do celkového obrazu programov pre mladosť v súvislosti so 7. rámcovým programom všetky údaje a tým pádom sa obraz skreslil, pretože ignorujeme mobilitu a výskum, ktorý som spomínala. Celkový obraz ne, tým pádom nebol presný, nezodpovedal realite. Ďalší problém. Niektorí predrečníci sa vyjadrili k tomu, že treba dostať viac informácií o tom, ako sa priorita mobility a mládeže financuje cez veľké programy, ako je Európsky sociálny fond alebo Európsky rozvojový regionálny fond. Myslím si, že komisia tiež získava pre nás dáta, ale zatiaľ ich nemáme. Údaje, ktoré sa zhromaždili o profile účastníka, nie sú ešte završené. Podľa nariadenia sa neočakáva, že by sa takéto údaje zhromažďovali, možno pre budúcnosť by to bolo dôležité získať ich od národných vnútroštátnych agentúr o profile účastníkov. Pokúšala som sa vyriešiť tento problém, ale nemám dobré riešenie. Ďalší problém, ďalšie úskalie, rovnako dôležité, je stratégia Európy do roku 2020. Nedávno som sa dozvedela z, od predsedničky kultúrneho výboru a to, že to prichádzalo táto informácia priamo od nej. Trošku sa mi uľavilo, pretože vidím, že aj oni sa týmto zaoberajú, že sú to isté paralelné procesy a že sa všetci zaoberáme vlajkovými programami a nerobíme tak protichodným spôsobom. Hlavné otázky sú rovnaké. Potrebujú vlajkové iniciatívy dodatočné financovanie? Nemám na to odpoveď, takže vám nemôžem nič viac povedať, ale moja hlavná obava bola, aby sme neubrali existujúcim bežiacim programom, aby sme nemrhali časom a peniazmi a zaškoľovaním ľudí v rámci úplne nových programov. Ale táto rozpráva nás ešte čaká. Ďalšia záležitosť, odkiaľ zobrať finančné prostriedky na financovanie priorit. Niekoľkí predrečníci sa dotkli tejto témy. Musím povedať, že na 100% súhlasím s našim predsedom. Podľa mňa nech rada vykoná tú špinavú prácu a urobí si škrty a narysuje čiary, odkiaľ pokiaľ. Ja by som sa neopovážila škrtať sama. Nehovorím, že by to nebolo možné, možné to je, ale podľa mňa to rada urobí buď za nás, alebo to urobí proti nám, to uvidíme čoskoro, ale až keď uvidíme údaje, budeme vedieť, na čom sme. Podľa mňa tento proces, ktorý sa má rozvieť až do septembra, oktobra, nie je nejakým prekvapením. Chcela by som zdôrazniť, tie linie, ktoré sú užitočné, podľa mňa to, čo súvisí s programom Erasmus a Mladosť v, v pohybe Youth in Action program je do, bežia dobre, len tak naznačujem, ale zaoberá ma, zaujíma ma, čo povie špecializovaný výbor vo svojom hodnotení. Potom sa k tomu vrátime. A čo sa týka príprav, príprav Budeme hovoriť aj o pilotných programoch e, v, na tomto poli a teraz reagujem priamo na otázku pani Karbaro. Generálne riaditeľstvo Employment spolu s výborom pre zamestnanosť tejto snemovni pracujú na niečom, čo ja ako spravodajkyňa podporím. Je to akčný prípravný plán. Dúfam, že tým neodhalujem žiadne tajomstvo, ale pre tých z vás, ktorí Eh, ktorých zaujíma, ako bude vyzerať tranzícia mladého človeka od vzdelávacieho systému do jeho prvého zamestnania, existuje istá prípravná pilotná schéma, ktorá je napojená na systém EURES. Systém EURES je sieť vnútroštátnych eh, služieb zamestnanosti, ktoré tiež sú E, istým spôsobom spojené s programom niečo ako Erasmus, ale nie pre vysokoškol vzdelaných ľudí, ľudí, ale pre ľudí, ktorí práve nastúpili do svojho prvého zamestnania a bude to pre všetky členské štáty, pre takto definovaných príjemcov. Bude to teda istá odnož programu Erasmus, bude to istá prípravná aktivita pre ľudí, ktorí práve vstupujú na trh práce. Uvidíme, čo nám tento pilotný program povie, aká bude výpovedná hodnota pilotného programu. To je všetko. Ďakujem. Sidonia, donc... Ďakujem Sidonia, takže Berieme na vedomie vaše návrhy a pripomienky a k tomu dodávam, že pokiaľ ide o rámec politiky, ktorá má pomôcť mládeži, aby si našli mladí zamestnania, aby plne využili európsky priestor, Máme aj právne nástroje, komunitárnu legislatívu, ktorá uľahčuje mobilitu. A z tohto pohľadu by som chcel pripomenúť, že sme prijali v roku 2005 smernicu o vzájomnom uznávaní buď diplomov alebo profesionálnych skúseností remeselníkov o ktorých som pred chvíľou hovoril. Táto smernica vstupuje, vstúpila do platnosti v roku 2007 a 5 členských krajín ju ešte stále netransponovalo do svojich vnútorných právnych rámcov. Ide o Grécko, Luxembursko, Belgicko, Rakúsko a Francúzsko. Takže takéto rozhodnutie sa dá prijať rýchlo a nestojí žiadne peniaze. Taký určitý druh európsky pas pre verejnosť, ktorý umožňuje dokázať profesionálne skúsenosti, ktorý, ktoré môžeme získať tým, že pracujeme v rozličných krajinách, teda nie len pre mladých, ale ide o jednotlivých pracovníkov, ktorí pracujú vo viacerých európskych krajinách a ktorí potrebujú uh, aby im oficiálny orgáňak potvrdil skúsenosť, ktorú získali vďaka tomu, že pracovali viacero rokov v nejakej krajine. Ak teda 6 krajín má Europass a 20 krajín toho ešte nemá, to je situácia opačná. To len ukazuje, že ak skutočne chceme mať politiku v prospech mladých, tak sa to dá samozrejme spoločnými rozpočtovými programami, ale nesmieme zabúdať, že už máme rozhodnutia, ktoré už boli prijaté, ale možno, že sme im nevenovali dostatok pozornosti, pokiaľ ide o ich konkrétnu aplikáciu. Ďakujem. No a teraz e, môžeme uzatvoriť bod číslo 4 a e, potom by sme prešli k bodu 9 a 10, predtým ako preskúmame rozpočet na rok 2010. Bod číslo 9 sa týka fungovania a financovania Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Miguel Portas je spravodajca pre túto oblasť a pozvali sme k nám aj kolegu z výboru pre zamestnanosť, ktorý je poverený e, stanoviskom pani Šartie, k nám o chvíľu príde, ale navrhujem, aby sme si teraz vypočuli nášho spravodajcu pána Portaša. Muito obrigado, eh, Sr. Presidente. <coughs> Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa rozhodlo o tom, že sa vypracuje správa k Fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ja som nemal nejaké konkrétne myšlienky, keď som na tom začal pracovať. Tá predstava bola taká, že by sa mal vytvoriť fond a mal by e, tento potom fungovať. Nevedeli sme, či ho máme nejak zmeniť. Nemal som vôbec žiadnu predstavu o tom, aké sú možnosti. Takže začal som naozaj od úplného začiatku, ako som už povedal predtým. Predstava e, tohto fondu a myšlienka je dobrá. Keď sa pozrieme na 2,5 roka existencie tohto fondu medzi rokom 2007 a 2009, tak mm, nedá sa povedať, že by tu boli nejaké nadštandardné výsledky. Iba 8 členských krajín využilo tento fond. Nebolo tam zaangažovaných príliš veľa zamestnancov, ale v podstate z 11 individuálnych žiadostí, ktoré boli e, definitívne vybraté, Objem vrátených prostriedkov je vysoký, predstavuje 40 z prostriedkov, ktoré boli e, pôvodne vynaložené. Takže predstava je možno dobrá, ale výsledky fungovania toho fondu neboli až také skvelé. E, z, od mája 2009 e, tu máme nové nariadenie, ktorým sa riadi tento fond, čiže v rámci tohto novoho, nového nariadenia sa veci zmenili a preto si myslím, že by sme mali pokračovať e, v tomto fonde, pretože rok po začatí uplatňovania nových pravidel, nového nariadenia sa dá povedať, že fond sa veľmi zlepšil v spôsobe fungovania a dosahovaných výsledkov. Hlavný dôvod, prečo by sme nemali tento fond zrušiť, je to, že je to dobrý nástroj, pre ľudí, ktorí sa chcú dostať naspäť na pracovný trh. Hlavne pre mm, pracovníkov, ktorí potrebujú takýto nástroj a nemajú žiadnu inú možnosť. Je to niečo ako personál, personalizovaná odpoveď na kolektívne potreby. Ak sa zatvorí nejaký závod a dôjde k premiestneniu, k premiestneniu výboru výroby, tak nedá sa pomôcť všetkým. Čo sa stane, ak zamestnanec je prepustený? Fond spoloží otázku, aké vzdelávanie tento zamestnanec chce preto, aby sa mohol vrátiť na trh práce. A toto je ten najzaujímavejší a najúžitočnejší aspekt tohto fondu. Tu je tá personalizácia. Podľa mňa je toto oveľa lepšia reakcia ako reakcia Európskeho sociálneho fondu a tento aspekt je veľmi dôležitý. Európsky sociálny fond má horizontálne programy na úrovni členských krajín, ktorých cieľom je zlepšiť e, profesionálne vzdelávanie buď pre nezamestnaných alebo pre ľudí, ktorí sú ešte zamestnaní, čo je jedinečné e, v tomto globalizačnom fonde, je to, že fond sa pýta, ako sa chcete dostať z vašej situácie, kedy ste nezamestnaní. Preto si myslím, že by sme mali tento fond zachovať a podporiť ho, pretože e, to je ten e, najlepší fond. Nesnaží sa, aby sa mu pracovníci prispôsobovali. Snaží sa splniť ich očakávaniach. Je to niečo, čo vyšlo z laboratória a z tohto dôvodu by sme mali podporiť tento fond. A mal by byť autonómny. Dúfajme, že tento fond v dobrom zmysle prenikne do Európskeho sociálneho fondu svojimi dobrými postupmi a nebude to naopak, pretože tie postupy Európskeho sociálneho fondu sú podľa mňa nie až také pozitívne. Čiže toto je môj návrh a obsah práce, ktorú som vykonal v súvislosti s Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii. Mali by sme ho zachovať ale v súčasnej forme alebo ho zlepšiť? Určite sa zlepšil, odkedy platí nové nariadenie, e, teda od jedného roka. Využilo sa tu asi 200 miliónov eur, zatiaľ čo za predošlých 2,5 roka sa využilo iba 80 miliónov e, viac ako 50-percentný nárast, e, pokiaľ ide o počet príjemcov. Čiže porovnávame tu jednoročné obdobie s dvojročným, čiže výsledok je impresívny. A je to v podstate strojnásobenie počtu príjemcov. Mali sme 42 žiadosti. za jeden týždeň. To teda znamená, že je tu jasná potreba v rozličných členských krajinách pokiaľ ide o tento fond, že tento fond je potrebný, je žiadaný, že je to kombinácia reakcie na hospodárskú krízu 2009-2010 a potom ešte sú tu zmeny, ktorými prispelo Európske nariadenie do e, tohto fondu. Fond, fond teda funguje oveľa lepšie, ale ešte stále sú tu určité problémy, a neželateľné vedľajšie účinky. Ten najjasnejší je to, že tých istých 5 ľudí, ktorých za 2,5 roka predložilo 16 žiadostí, teraz musia reagovať na 42 za 12 mesiacov. Čiže ani jedna osoba nebola pridaná do e, riadiaceho týmu tohto fondu. A ďalší e, negatívny aspekt je ten, že fond um, dostáva um, je tak spochybňovaný zo strany niektorých bohatých členských krajín. A tento fond prospieva ľuďom, e, nezamestnaným ľuďom z bohatých krajín a regiónov. Čiže, čo podľa mňa je potrebné urobiť, je to, aby sme toto zlepšili. A na záver som vypracoval tri stratégie krátkostredno a dlhodobé. Krátkodoba za nasledujúcich pár mesiacov by sa mali zjednodušiť všetky možné postupy, tak aby sme fond zefektívnili, pokiaľ ide o pracovníkov, ktorí sú obeťami kolektívnych eh, prepustení. Čiže prvá vec, ktorá sa musí urobiť, je, že musíme skrátiť čas medzi kolektívnou výpovedou a momentom, kedy peniaze prídu do členskej krajiny po tom, čo predloží táto žiadosť. Momentálne to trvá 12 až 17 mesiacov a ja si myslím, že by sme to mohli skrátiť na približne 6 mesiacov. Po druhé, navrhujem, aby fond uh, mal čas od, až do konca roku 2011. Teda, aby sa predlžil jeho mandát až do konca roku 2013. A potom, ako sa zlepšilo to nariadenie a hodnotenie, by sme sa mali pokúsiť zefektívniť fond aj v nasledujúcich rokoch. A po tretie, po roku 2013 by mohol z fondu byť rozpočtový riadok, ktorý by mal svoje vlastné finančné zdroje. Okruh by bol e, súčasťou Ehm, niečoho, ale by bol autom, mm, alebo by bol autonómny. Nechcem, aby sme to kontaminovali Európskym sociálnym fondom, ale určite by sa mali tieto postupy dostať do postupov niektorých členských krajín. Môžeme o tom diskutovať, možno nie teraz, ale neskôr, ale takýto by mal byť výsledok hodnotenia, keď fond sa dostane na koniec svojho mandátu. Uh, Otázkou teda je, čo urobíme potom, ale táto diskusia e, príde, keď budeme hovoriť o ďalšom finančnom výhľade. Neviem, koľko prostriedkov by sme mohli vyčleniť, ale musíme povedať, že tých 300 miliónov eur nevydrží do nekonečna. Chceme ukázať, že nám záleží na tom, aby sme pomohli Európe a momentálne ešte stále platíme 30 miliónov eur e, na to, aby sme e, zakázali pestovanie tabaku na našom území. O čom sa teda, o čom hovoríme, je kontext krízy. Je to kontext, kedy naďalej bude dochádzať k prepušťaniu a rušeniu pracovných miest, hoci začíname teraz vytvárať viac pracovných miest, pretože kríza sa chýli ku koncu, ale ešte stále tu budú štruktúrálne prerušenia, pokiaľ ide o tieto pracovné miesta. Podľa mňa musíme pomôcť Európanom, ktorí sú nezamestnaní a ukázať im, že Európa sa im snaží pomôcť. Vyšle to signál na sociálnej úrovni a tiež to bude signál dôležitý pre Úniu ako takú. Môžeme zlepšiť naše vzdelávanie a opätovné začlenovanie e, ľudí na trh práce v každej členskej krajine. Každá členská krajina by mohla mať lepšie výsledky. Ja si myslím, že tento fond by bol k tomu príspevkom, takým testovacím laboratóriom. Čiže táto myšlienka personalizovanej služby je určite dobrá. Momentálne je toto problém v niektorých našich iných politikách. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Máme to šťastie, že je tu spravodajkyňa gestorského výboru pani Šartie, ktorej teraz dávam slovo. Ježiš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste ma pozvali na toto vypočutie a túto diskusiu vo vašom rozpočtovom výbore k fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Na tejto téme sme s Miguelom Portašom intenzívne pracovali a musím povedať, že táto téma Tuto tému sledujem od úplného začiatku v roku 2007 a sledujem taktiež jej vývoj, pretože na začiatku sa to týkalo skôr podnikov a teraz, odkedy sa došlo k zmenám v roku 2009, sme sa reorientovali na zamestnancov, ako povedal pán Portáš pred chvíľkou. A tu je tá originalita. Ak by som mala zdôrazniť dve špecifiká pre tento fond, tak ide o to, že sa to týka zamestnancov a zamestnanky, ktorých sa dotkla globalizácia, hospodárska kríza. Je tu masívny faktor v zamestnanosti, týka sa regiónu, krajiny alebo dokonca e, dvoch európskych krajín. To je prvý originálny aspekt a druhé špecifikum spočíva v, v veľkej pružnosti tohto fondu, ktorú chceme ešte zväčšiť a ku ktorej naozaj potrebujeme zdôrazniť potrebu zmeny. Prečo? Spôsob, akým sme pracovali, a pracujeme hlavne vo výbore pre zamestnanosť a sociálnej otázky. Máme to šťastie, že môžeme ísť priamo do terénu. V Írsku napríklad sme videli, čo sa stalo v Limeriku. Týkalo sa to 2800 prepustených zamestnancov Delu. Pracovali sme tiež s Nemcami a Rakúšanmi na spôsobe využitia tohto globalizačného fondu prostredníctvom e, transferových spoločností, preto aby tu bola tá individualizácia, o ktorej hovoríme, smerom k jednotlivým zamestnancom. A vidíme, že už od toho stanoviska, ktoré som napísala pre výbor pre zamestnanosť a sociálne otázky. Tá je skúsenosti z terénu, vypočutia z transferových spoločností z Nemecka a Rakúska ukázali, že sú tu potrebné zmeny preto, aby tento fond bol ešte výkonnejší, rýchlejší, užitočnejší a pružnejší vo svojom využívaní. Zmeny a doplnenia k mojej správe sú spolupodpísané zo strany členov delegácií zastupujúcich 5 politických skupín. Čiže vo výbore pre zamestnanosť a sociálne otázky je konsenzus, ktorý sa črtá k samotnej vízii tohto fondu a ide smerom k, správy, smerom k správe správy smerom k správe rozpočtového výboru pána Portaša. Čiže ide o fond, o ktorom hovoríme, tak ako to spomenul spravodajca, že dochádza k zrychlovaniu žiadosti, ale okrem toho je tu ešte nárast objemu, ktorý je požadovaný z finančného hľadiska aj z pohľadu počtu príjemcov. Chcela by som chvíľku pohovoriť o pracovníkov, ktorých sa pracovníkoch, ktorí sa tento fond e, týka. Najčastejšie ide o zamestnancov, ktorí veľmi skoro vstúpili do firmy, ktorý potom, ktorá potom prepušťa a ktorí strávili celý profesionálny život až do prepustenia niekedy 20-25 rokov v tejto firme bez vzdelávania, bez doplnkového vzdelávania, bez nejakej validácie svojich skúseností, ktorí teda um, neboli nejakým spôsobom e, pripravení na zmeny v, vo firme. A to je skutočné poučenie z tohto fondu, že tým, že pomáha pracovníkom, má umožniť opätovné profesionálne začlenenie týchto ľudí čo najrýchlejšie na trh práce. Je tu silná individualizácia a preto si myslím, že tento fond keď sa pozrieme na skúsenosti z terénu, tak e, ak sme mali nejaké negatívne výsledky, tak vyplývali iba z nedostatku individualizácie. Niektoré veci sa nedajú riešiť kolektívne. Ak tu máme aj zamestnancov, ktorí sú plne zasiahnutí mm, prepušťaním, tak potrebujeme rýchlu individuálnu odpoveď. Druhý bod čo najskôr je potrebné začať s konzultáciou sociálnych partnerov a potom pokračovať e, v tejto práci počas celého procesu, ktorý sa týka fondu na prispôsobenie sa globalizácii. No a tretia vec, ktorú chcem zdôrazniť, táto sa týka záverov pána Portaša. A síce, že tento fond je užitočný, ale nebude fungovať do nekonečna. Nebudeme stále chodiť do podnikov, ktorí, ktoré nevzdelávajú svojich zamestnancov, ktorí sa o nich nestarajú a nezvyšujú ich pridanú hodnotu a schopnosť prispôsobiť sa profesionálnemu svetu. Tento globalizačný fond musí byť aj katalizátorom zmeny. A z tohto dôvodu nielen, že musí byť reaktívny, individualizovaný, ale musí to byť aj fond, ktorý bude anticipovať tie veľké e, straty pracovných miest, ktorým čelíme. E, táto inštruktná skupina, ktorá pracuje na tejto téme, jej práca je veľmi dôležitá a e, postupy sa naozaj musia zjednodušiť preto, aby sa zrýchlilo, zrýchlil príchod pomoci medzi prepustením, kolektívnym prepustením a príchodom pomoci musíme všetci pracovať preto, aby sme skrátili počet mesiacov, počas ktorých zamestnanec čaká na túto pomoc. Samozrejme, musíme predlžiť mandát tohto fondu. Ja sa môžem za toto len zasadiť, pretože vidíme, že zrýchlenie žiadostí, zvýšenie počtu požadovaných objemov ukazuje, že ku globalizácii sa pridala hospodárska kríza. A toto spojenie znamená, že tento globalizačný fond je obzvlášť dôležitý a užitočný. A chcem ešte na záver dodať, že musíme tento fond e, sčitateľniť v našej európskej politike a rozpočet je pre mňa naozaj politický nástroj a táto čitateľnosť musí byť v rozpočte, musí to byť silný signál smerom k politikám, chcela som povedať, profesionálnej integrácie zamestnancov, ktorí sú um, príliš dlho vo svojich podnikov, príliš uh, slabí, uh, príliš málo vzdelaní mnohí ľudia opustili školy bez profesionálnej kvalifikácie, nejakým spôsobom mm, nič nezískali počas svojho pôsobenia v danej firme. Preto v tomto období je tento fond veľmi užitočný, bude užitočný aj do budúcnosti a umožní nám, aby politika vzdelávania zamestnancov bola efektívnejšia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, milá kolegyňa. Ďakujem našim dvom spravodajcom a teším sa, že kvalita ich spolupráce je taká dobrá, teda medzi obomi výbormi pre zamestnanosť a pre rozpočet. Ehm, toto vypočutie je veľmi zaujímavé. Samotní aktéry a aj tí, ktorí využívajú tento fond, tu sa jasne identifikovali otázky, ktoré sú pred nami. Fond má za sebou 3 roky skúseností a v podstate môžeme urobiť prvú bilanciu, aby sme prípadne opravili nedostatky, pretože nový nástroj znamená nové skúsenosti. Otázkou je, ako už odznelo, či zachováme tento fond. Odpoveď je zo strany spravodajcu pozitívna s tým, že tak ako bolo povedané, tento fond vznikol preto, aby sa pomohlo podnikom, ktoré sú obeťami hospodárskej súťaže spojenej s globalizáciou a v podstate teraz slúži skôr zamestnancom, ktorí sú obeťami krízy. Nie je to celkom identické. Po druhé, či kritériá, ktoré boli uplatnené, preto, aby niekto mohol profitovať z tohto fondu, sú dobré. Či sú príliš e, rigidné alebo sú pružné. A po tretie, postupy a lehoty, tie, ktoré ste pripovedali, pán portáš, že sú dlhé medzi rozhodnutím a samotnou implementáciou niekedy 12 mesiacov. To je dlho. A teda musíme si uvedomiť, že tento postup je spojený čiastočne s vnútornými postupmi parlamentu, pretože mm, tento proces je veľmi komplexný a tento fond sa dá mobilizovať iba keď dojde k formálnemu právnemu rozhodnutiu na úrovni Európskej inštitúcie, aby sa teda mohol urobiť príslušný finančný prevod a jasne sa to odzrkadlilo v právnom rozpočte. Ja mám pocit osobne, že táto situácia si vyžaduje zmenu. Na začiatku, keď sme sa pozerali na každú časť osobitne, aby sme videli, ako to funguje, mali sme iba niekoľko takýchto tém, za pol roka. Teraz ich máme niekoľko za týždeň, čiže musíme zmeniť systém riadenia. Samozrejme, že je tu problém financovania. Ten spôsob bol veľmi kreatívny, napísali sme tam číslo a za tým číslom nebolo nič. To je naozaj obdivuhodné, pokiaľ ide o rozpočtovú kreatívnosť, čo sa tu deje. Ale musíme sa vrátiť na zem a teda prišiel čas na otázku, či môžeme sa teraz vrátiť na Zem, alebo ešte zostaneme niekde v oblakoch. A potom otázka do budúcnosti. Sp- tento posolstvo medzi spravodajcami je jasné a podľa mňa aj realistické. Snažíme sa lepšie tento fond e, prispôsobiť do roku 2013 a potom samozrejme od roku 2013, pokiaľ ide o ďalší finančný výhľad, si položíme také zásadnejšie otázky. Ja predsa len som trochu zmetený tou myšlienkou, že miliardy eur, ktoré každoročne vynakladáme na Európsky sociálny fond, nezohráva takú dôležitú úlohu a nepomáha e, pracovníkom, ktorí sú v tej ťažkej situácii. Tak na čo, na čo je ten Európsky sociálny fond? Pôvodne mal slúžiť práve na tento účel. A tí, ktorí sú tu najdlhšie, si spomínate, e, že pokiaľ ide o vnútorný režim štrukturálneho fondu, tak tu sme mali cieľ číslo 1, regióny, ktoré sú pozadu v rozvoji a cieľ číslo 2, 1A a 1B, neviem, či to bolo 5A alebo 5B, kde šlo o pomoc zónam, kde došlo k priemyselnej rekonverzii. Takže toto bol presne ten problém a teraz nevieme, prečo to vlastne nie je financované štrukturálnym fondom. Je to problém, ktorý nemožno riešiť teraz zahorúca po správe pána Portaša, ale musíme ho mať na zreteli a uvažovať o nom v budúcnosti, keď budeme hovoriť o regionálnej a koheznej politike. Nie je normálne, že na jednej strane máme nástroj, ktorý je úžasne komplikovaný, Každých 7 mesiacov sa vytvára a venuje sa tomu 40 miliárd eur ročne a zrazu, keď dôjde k nejakému zásadnému problému, napríklad hospodárskou krízou alebo medzinárodnou konkurenciou, ktorá sa zintenzívni alebo kvôli globalizácii, tak nemáme žiadne nástroje, musíme vytvárať nové nástroje, aby sme mohli čerpať prostriedky zo sociálneho fondu. Pretože v podstate vždy to takto končí. Čiže podľa mňa tu musíme mať na zreteli aj toto hľadisko, bez toho, že by sme boli schopní to hneď riešiť, ale celkom iste to musíme riešiť v budúcnosti v našom finančnom výhľade a v našej sociálnej politike a v koheznej politike. Viacerí e, ste žiadali o slovo a konkrétne pán Aglund. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, budem hovoriť po švedsky. Nuž, e, v pondelok sme všetci unavení, preto podľa mňa je prospešné, keď budeme hovoriť maďarinským jazykom. Podľa mňa je veľmi pekné, že máme tu oboch spravodajcov, máme tu aj tieňového spravodajcu. Ja napokon som sám tieňovým spravodajcom vo výbore EKON na túto tému. Je tu um, však um, niekoľko kritických bodov vo výbore EKON sme rokovali o tejto problematike, pretože keď máme k dispozícii fond, ktorého cieľom je podporovať firmy, ktoré zasiahla globalizácia, toto bol pôvodný zámer, avšak v súčasnosti situácia je úplne iná. Súčasný cieľ tohto fondu je úplne iný, ako bol pôvodný zámer. V našej politickej skupine v liberáloch e, sa to dosť ostro kritizuje, možno aj v ostatných politických skupinách a preto podľa mňa je potrebné, aby sme dosť zásadne vyhodnotili fungovanie tohto fondu a prehodnotili, ako si predstavujeme budúce fungovanie tohto fondu. Okrem toho musím povedať, že v zásade si myslím, že to nie je úloha verejného sektora E, miešať sa do takýchto opatrení, ale ak máme už takýto fond dispozície, je potrebné zabezpečiť, aby to fungovalo riadne v súlade s pravidlami a aby výsledky doteraz sme ich dostávali dosť náhodne. Myslím si, že to, ako sa vyplácali tieto prostriedky, nebolo celkom jasné. Bolo to dosť otázkou náhody, preto uh, Eh, podľa mňa by bolo vhodné eh, zmeniť tento postup. Eh, dosť tam záviselo, kto sa uchádzal, kedy sa uchádzal napríklad. Nebolo to celkom jasné. Myslím si preto, že je potrebné prehodnotiť, ako sa to bude v budúcnosti zameriavať. Okrem toho sú tu dosť jasné mantinely. To vyplácanie prostriedkov z tohto fondu je len ohraničené, ak ide o veľký počet e, prepustených pracovníkov, môže sa využiť tento fond, ale ide tu aj o otázku jednotlivcov. E, ak napríklad niekto čeli prepustenie zo zamestnania aj on potrebuje pomoc, tu ide o to, uvedomiť si, že nie ide tu len o počet prepustených, ale ide predovšetkým o to, do akej miery to zasahne jednotlivca. Myslím si preto, že vo výbore EKON sa čoskoro bude hlasovať a potom E, predložíme konštruktívne stanovisko výboru EKON k tejto otázke. Ja osobne sa domnievam, že môžem otvorene povedať, že tento fond v každom prípade musíme naďalej rozvíjať. Pardon, je potrebné ho zrušiť pretože keď už máme takýto e, fond, e, tak bude budeme podporovať, alebo ho potom úplne zrušíme, ak nebude fungovať riadne tak, ako má. Som v podstate za kritickú diskusiu, tak aby sme prijali čo najlepšie riešenie v závere. Máme však pred sebou ešte veľa práce. Ďakujem pekne. Salvador Gariga. Ďakujem pekne, pán predseda. Práve preto, že chceme, aby naďalej tento fond fungoval, práve preto ho chceme reformovať. A preto pán Portáš predložil túto správu z vlastnej iniciatívy. A zdá sa, že všetky politické skupiny podporujú túto správu, pretože um, pán Portáš predložil niekoľko veľmi zaujímavých návrhov a už toších návrhov. Okrem toho rokoval so všetkými zástupcami politických skupín a za tomu chcem srdečne poďakovať. Vypočul si stanoviska politických skupín na základe toho, potom vypracoval svoju správu a to isté, že predstavuje e, do širší, o mnoho širší koncenzus, ako keby iba sám vyhodnotil svoje stanovisko a vypracoval na základe neho správu. Ďakujem teda ešte raz pánovi Portašovi za spôsob, aký vypracoval svoju prácu. Tento fond na prispôsobenie sa globalizácie je dosť zvláštnym nástrojom. Túto situáciu rada nepredpokladala, keď e, navrhovala finančný výhľad a ani my sme nedokázali predpokladať túto situáciu v parlamente. Domnívali sme sa, že tento fond na prispôsobenie sa globalizácii bude iba akýmsi jednorázovým nástrojom a v prípade potreby poskytne nejakú dodatočnú pomoc a potom sociálny fond v podstate pokrie všetky ostatné potreby. Isté, že vieme všetci, že takto to napokon nebolo. Máme dočinenia s, so situáciou, ktorá je nepredvídaná, postihla tak firmy, ako aj pracovníkov a niektorí pracovníci sa dostali do ťažkosti v dôsledku globalizácie, ale niektorí v dôsledku krízy. A preto sa chcem v tejto súvislosti opýtať, ako je možné, že máme e, nezamestnanosť v všetkých členských štátoch e, v čase hospodárskej krízy, ako je možné, že nie všetky členské štáty sa uchádzajú pomoc tohto fondu. Žiadosti v podstate sú iba z jednej časti členských štátov. Spravodajca hovorí, že ide predovšetkým o firmy v tých bohatších členských štátoch. Nie som si istý, či je to celkom správne, ale veľmi rád sa o tom porozprávam s kolegami. V každom prípade Isté to má nejaký dôvod, prečo niektoré členské štáty s vyššou mierou nezamestnanosti ešte stále eh, nepožadujú prostriedky z tohto fondu. Okrem toho, pán Portaš eh, ešte tvrdí, že jeden z príznakov tohto fondu eh, je jeho individualita a práve v tom spočíva táto jeho neporovnateľnosť so štruktúralnými fondmi teda v týchto otázkach moja politická skupina nesúhlasí so stanoviskom, eh, ktoré sa všeobecne prezentuje. Podľa mňa by bolo vhodné, keby tento fond nadobudol um, isté črty štrukturálneho fondu. Keď hovoríme o budúcom fungovaní tohto fondu, isté, že začneme o tom rokovať v súvislosti s novým eh, viacročným finančným rámcom a potom prehodnotíme aj budúce fungovanie tohto fondu. Isté, že je tu aj dôležitá otázka o subsidiarity a politiky v sociálnej oblasti. Ak chceme aplikovať eh, skutočnú európsku sociálnu politiku, tak budeme kráčať proti princípu subsidiarity. A to je jeden z dôvodov, prečo vnímame e, tento fond nie ako súčasť štrukturálnych fondov, ale ako rozšírenie Európskeho sociálneho fondu. Až doposiaľ, čo sa týka aspektu reakcie na e, dopad krízy, e, sociálny fond v podstate zlyhal Musíme e, sa pozrieť presne, e, kde zapadne tento fond na prispôsobenie sa globalizácii v celom kontexte európskeho sociálneho financovania pomoci. Isté, že je to jeden z hlavných fondov a v podstate, e, ak došlo k jeho využitiu, tak to bolo veľmi úspešné, ale je tu aj nebezpečenstvo, keď sa začne tento fond vnímať ako jeden zo štruktúrnych fondov do budúcnosti. Domnievam sa, pán Porta, že by sme mali prenechať túto diskusiu na neskôr a neskôr sa venovať rokovaniam. E, čo sa týka jednotlivých pozmeňovacích návrhov, pani Matera, ktorá je tieňovou spravodajkyňou, e, by rada predniesla niektoré návrhy neskôr, ale to už nechám na ňu. Ďakujem. E, ďakujem pekne, Salvador. Pani, pani Karvalo, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada najskôr zablažovala spravodajcovi. Táto správa spomína problémy, ktoré sú spojené s Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii. Okrem toho taktiež poukazuje tiež spomína možnosti odbornej prípravy pre jednotlivcov a tiež problematické body. Prvá vec, ktorú by som rada predniesla, by napokon pán predseda ste to už sám spomenuli a taktiež pán Gariga, náš koordinátor. Tá prvá vec sa týka toho, že tento fond e, nadobudne trvalý charakter a bude mať svoj vlastný rozpočet. E, pán Portáš uviedol, že v tejto chvíli e, ho nezaujíma, odkiaľ peniaze pochádzajú. V tomto s ním súhlasím, ale čo sa týka budúcnosti tohto fondu, podľa mňa je to veľmi úzko prepojené s budúcnosťou Európskeho sociálneho fondu. Európsky sociálny fond eh, má isté spoločné črty s týmto fondom, ale má aj rozdielne črty. Nie je e, v súlade s Európskym sociálnym fondom poskytovaný, e, poskytovaná odborná príprava napríklad jednotlivcom a taktiež, čo sa týka jeho zapojenie je súčasťou politiky súdržnosti a sústreďuje sa predovšetkým na oblasti, kde je tá najvyššia nezamestnanosť v bohatších častiach Európy. Teda musíme sa uistiť, aby tento fond sa nestal akýmsi štrukturálnym fondom pre bohatšie štáty Európy, pretože sú k dispozícii iné formy financovania pre tieto regióny. Nechceme, aby tento fond bol akýmsi novým druhom Európskeho sociálneho fondu pre oblasti, ktoré nespadajú do politiky súdržnosti. Po druhé, riešenia a návrhy, ktoré prekladá e, spravodajca, napríklad čo sa týka e, skrátenia vyhodnocovania prihlášky a žiadosti. Podľa mňa by bolo vhodné, keby sme mali viac e, informácií o nezrovnalostiach e, vo financovaní. Spravodajca poukazuje na to, že dokáže poskytnúť 500 e, až 22 tisícom zamestnancov pomoc. To je obrovský, obrovský rozdiel v týchto dvoch číslach. Mm, neviem, či sú nejaké konkrétne pravidlá, ktoré sa týkajú konkrétnej finančnej pomoci pracovníkom. Ďalšia vec, e, o ktorej by sme potrebovali viacero informácií, sa týka nízkej miery účasti niektorých e, chudobnejších členských štátov únie. Zdá sa, že tie štáty, ktoré v podstate by najviac potrebovali tento fond, e, ho nevyužívajú dostatočne. A tie krajiny, ktoré ho najviac využívajú, majú nižšiu mieru nezamestnanosti ako zvyšok Európskej únie. Európsky sociálny fond pokrýva e, viac e, potrieb štátov, pretože sa ľahšie využíva. Podmienky na jeho využívanie sú také komplikované. Teda musíme e, zadefinovať rozdiely medzi týmto fondom a sociálnym fondom, čo sa týka žiadosti o pomoc ďalej. Čo sa týka personalizovaných možností odbornej prípravy, Eh, malo by sa to využívať ako istá forma laboratória, tak toto formuloval spravodajca, ale pravdou je, že o takéto personalizované veci sa dosť ťažko žiada. Ťažko sa o ne uchádza. Potrebovali sme nejaké konkrétnejšie informácie o výsledkoch. O výsledkoch takýchto individualizovaných fóriem odbornej prípravy a školení ak sa nemýlim, tak ešte stále sme nepoložili komisii otázku, ako komisia chce vyhodnocovať úspešnosť eh, týchto individualizovaných školení v porovnaní s, so školeniami, ktoré sa poskytujú pod záštitou Európskeho sociálneho fondu. Teda do akej miery tento fond eh, bol úspešný v tomto smere. Ďakujem. Tým. On... Ďakujem pekne. Nedá sa povedať, že Sociálna pomoc z tohto fondu sa poskytuje iba e, pre krajiny, ktoré nie sú súčasťou politiky súdržnosti, pretože v súlade so systémom, ktorý sa aplikuje, sú všetky členské štáty rovnocenné. Napríklad zoberme si Litvu, ktorá je jedným z hlavných e, príjemcov tohto mechanizmu. V podstate, ak by sme chceli porovnať eh, fungovanie sociálneho fondu s týmto fondom, dalo by sa povedať, že sociálny fond by sa dal aplikovať ako preventívny liek, eh, zatiaľ čo tento fond e, je akousi formou prvej pomoci, keď napríklad niekto odpadne odrazu na ulici, pretože e, majú zástavu srdcovej činnosti a potrebujú okamžitú pomoc. E, tieto v podstate dve formy pomoci sa navzájom doplňajú. V rámci Európskeho sociálneho fondu sme dosť podcenili význam núdzových fóriem pomoci a toto by sme mali nejako napraviť spoločne. Ďakujem pekne. Eh, Tento fond, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii nezdá a zdá sa mi aj, že predrečníci sa k nemu vyjadrali v tomto zmysle. Je pravdou, že pravidlá sa zásadne zmenili a to nie je príznakom ani účinnosti, ani efektívnosti tohto fondu. Dôležité je spomenúť aj to, koľko peňazí sme vyhádzali von dverami. Ani to nie je čosi, čo by sa dalo považovať za meradlo úspechu. Predtým sa myslelo, že mechanizmus nie je správny, napravili sme mechanizmus, ale v dôsledku toho sme vyhádzali von dverami ešte viac peňazí. Teraz je možno tento fond účinnejší, ale nie efektívnejší, pretože účinnosť a efektívnosť sú dve odlišné veci a treba medzi nimi rozlišovať. Predchádzajúci rečník povedal, že by sme sa mali vyhnúť situácii, kedy Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa stane ďalším štrukturálnym fondom, ale tentokrát pre majetnejšiu časť Európy. Ale toto sa už stalo. Je prineskoro. A napokon mám ešte zásadnejší problém s týmto fondom. Keď sa firmy rozhodujú o pridelení prostriedkov, vedia, že takýto fond existuje a potom je ich rozhodnutie ešte dôležitejšie, pretože časť nákladov si môžu presunúť do Európskej únie, takže je to pokrivená hospodárska súťaž, pokrivený kapitalizmus či už sa to deje v rámci únie, tento transfer myslím, alebo či sa presúvajú prostriedky niekam inam. A posledný problém, ktorý tu spomenuli mnohí, aj keď z neho nevyvodili zásadné konsekvencie, je to, že sú tu k dispozícii ďalšie nástroje. Pani Jendrejovská medzi tým odišla, ale ja by som chcel nadviazať na predchádzajúcu diskusiu. No, môj vážny kolega James Ellis tiež spomenul, že je dôležité reštrukturalizovať rozpočet a na toto sa zamerať. A ako máme prideliť viac prostriedkov tým fondom, ktoré sú oveľa dôležitejšie pri dosahovaní premostenia, užšieho premostenia medzi vzdelaním, odbornou prípravou a zamestnanosťou. Možnosťou zamestnať sa. Namiesto toho, aby sme niekoľko alebo mnoho nástrojov používali individualizovanie, separovanie, mohli by sme radšej použiť tieto fondy inak. Inými spôsobmi a nie takýmito roztrieštenými. Aj pani Jendřejevská to spomínala v jej správe. A druhým dôsledkom je, že cieľom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je čosi, čo sa dá lepšie dosiahnuť inak ako týmto nástrojom, ktorý má veľmi pochybný charakter. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega, hovoríte o viacerých veciach, konkrétne Ehm, morálne riziko vždy, keď rozhodujeme o systéme pomoci mm, pre niekoho, kto má problémy, či už je to podnik, banka alebo štát, členský štát EÚ, alebo eurozóny, alebo nečlen eurozóny. Vždy je táto otázka, ktorú si musíme položiť. Pán Lavia. Grazie, <clears throat> signor presidente. Eh, vorrei... Ďakujem za slovo, pán predseda. Rád by som tu vzniesol isté pripomienky, ktoré sa zatiaľ dostatočne nezdôraznili, hoci sa ich mnohí predrečníci dotkli. Myslím si, že tento finančný nástroj využíva iba 17 z 27 členských štátov a myslím si, že po zmenách a prepracovaní tohto fondu ktorá sa môže používať aj na ľudí, ktorí boli postihnutí krízou a na celú Európu, nielen na Európs- členské štáty Európskej únie. Dôležité je, či si ľudia uvedomujú, že existuje tento nástroj na európskej úrovni a či všetky členské štáty EÚ súhlasia s tým, ako vlastne tento fond funguje a či podmienky dostupnosti tohto nástroja sú rovnaké v Európskej únii. Moja druhá poznámka sa nadvezuje na to, čo hovorili mnohí predo mnou. to oddelenie tohto nástroja od Európskeho sociálneho fondu. Európsky sociálny fond tiež môže byť použitý na rekvalifikáciu pracovníkov, aby sa zlepšila ich zamestnateľnosť v konkrétnej firme a zlepšili sa ich kariérne vyhliadky. Európsky sociálny fond nie je pre tých, ktorých uvoľnili z práce v dôsledku krízy a hľadajú si opäť miesto na trhu práce. Ale netreba vyliať z vaničkov aj dieťa. Myslím si, že potrebujeme čosi iné. A to prehodnotiť Európsky sociálny fond a zlepšiť ho. Nie preto, že by nepracoval dobre, keď niečo iba nepracuje dobre, nie je to dôvod na to, aby sme sa toho úplne zbavili. Podľa mňa by sme mali umožniť, aby Európsky sociálny fond pokryl aj rekvalifikácie, aj snahu o opätovné nájdenie si zamestnania i pre tých pracovníkov, ktorí boli uvoľnení zo svojich pracovných pozícií v dôsledku hospodárskej krízy. V tomto výbore sme už eh, preskúmavali, ako sa využíva Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a všimli sme si veľké rozdiely medzi čerpaním, teda v čerpaní medzi jednotlivými krajinami. A uvažovali sme aj, či efektívne prispieva k rekvalifikácii. Je jasné, že potrebujeme prispôsobiť pravidla ešte trošku lepšie, aby sme zabezpečili, že to, čo povedal napríklad pán Bokroš o zlom využívaní zdrojov, aby toto nepokračovalo, takáto prax. Myslím si, že stojí za to zdôrazniť aj to, že všetky nástroje, ktoré sú zamýšľané pomôcť pri zmenách, ktoré sa teraz odohrávajú, a znížiť čas, za ktorý je možné čerpať, realisticky čerpať prostriedky, tieto treba vyvinúť ešte ďalej. Financovanie v situáciách núdze znamená, že zdroje musia byť uvoľnené čo najskôr a takto musíme nastaviť celý procedurálny postup, tak ako to povedal pán Portoš. A napokon stojí za to spomenúť aj otázku času, harmonogramu. To znamená, že tento fond by mal fungovať aspoň do roku 2013, ako to je v súlade s finančnými vyhliadkami, ale neviem, či je dobrý nápad, aby sa z tohto fondu stalo čosi permanentné. Podľa mňa by bolo oveľa lepš- lep- lepšie, aby pri vyjednávaní o nových finančných vyhliadkach sme si prehodnotili to, ako fungujú štrukturálne fondy v ďalšom programovacom období a aby sme si vyhodnotili úlohu Európskeho sociálneho fondu, či by náhodou nemohol tento pokrývať tie aktivity, ktoré boli doteraz pridelené, ak to sa takto môžem vyjadriť, Európskemu fondu na prispôsobenie sa globalizácii. To je všetko. Teraz má slovo Helga Trupel. Ďakujem za slovo, pán predseda. Rada by som sa zamerala na výhody a nevýhody tohto nástroja, teda Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Počas konferencií európskych lídrov som sa dozvedela, že je to jasný intervenčný mechanizmus pre čas núdze, pre krízu a umožnil zviditeľniť Barosa a možno trošku s podporou parlamentu. Toto sú výhody politická viditeľnosť aj parlamentu, nechcem takéto niečo podceňovať, pretože to je vždy súčasťou celej politickej hry. Na druhej strane, mne sa zdá, že tento politický nástroj je koncovým nástrojom a preto si treba premyslieť veľmi dobre, aké sú jeho výhody a nevýhody a preto by som sa rada vrátila k tomu, čo sme hovorili, o čom sme už predtým hovorili. Ak by sme zmenili politický prístup k tomu, čo znamená vzdelávanie, výskum a zamestnanosť v rámci stratégii Európy do roku 2020, potom si uvedomíme, že to nie je len koncový nástroj, ale že to je štrukturálny, hĺbkový nástroj, že to je dobrá investícia a preto je oveľa dôležitejšie, ako si myslíme, investovať do celoživotného vzdelávania, do odbornej prípravy a nie sa len oháňať týmto nástrojom ako niečím, čo je završením. Nie je to len završením, je to rozvoj talentov, je to rozvoj nadania v Európe a to je oveľa dôležitejšie pri tomto nástroji. A na toto sa treba zamerať pri tomto nástroji. Ak použijeme argument o zviditeľňovaní, možno by sme mohli použiť aj ten argument, že tento nástroj je obmedzený iba na isté obdobie, istý harmonogram, že súvisí so vzdelávacou politikou alebo politikami. A Európska únia spolu s členskými štátmi, treba povedať, že je pripravená investovať ešte viac, že je to jednoducho otázka investícií do vzdelávania odbornej prípravy. nevýhodami tohto nástroja iste existujú nevýhody, ale treba sa zamerať skôr na výhody a na dlhodobé vzdelávanie, ktoré tento fond môže zabezpečiť. Ďakujem. Pán Darden. Merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Povedal by som za socialistov, že sa veľmi pripájame k návrhom pána spravodajcu Portaša a myslím si, že vy, pán predseda, ste veľmi dobre zhrnuli túto problematiku, hlavne teda tú centrálnu myšlienku a síce zachovanie alebo nezachovanie tohto nástroja. Môžeme povedať, že tento nástroj, ktorý má špecifika, hlavne teda to individualizované ten individualizovaný prístup je užitočný, hlavne preto, že sa vyvinul počas e, určitého obdobia pred nejakými mesiacmi došlo k zmenám a teraz vidíme, že jeho úspešnosť rastie. Môžeme teda ľutovať, že je tu potreba využiť tento nástroj v praxi, ale konštatujeme, že užitočnosť takéhoto nástroja tu je a môžeme to nazvať alebo spojiť so sociálnych fondom, alebo mm, ho napojiť na nejaký iný zdroj. Všetko si to vyžaduje úvahy a vaša metafora s tým, s tým nemocničným ošetrením má veľký význam na nešťastie, ale vždy budeme potrebovať aj nemocnicu, aj urgentný príjem, akákoľvek je kvalita našeho zdravotníctva. No a tento fond má svoju užitočnosť, svoj význam a treba ho zachovať. Je dokonalý? Nie. Myslím si, že nie je dokonalý. Podľa mňa skúsenosti dokazujú, že sa musí zlepšiť zefektívniť a hlavne pokiaľ ide o jeho prístupnosť, tak tu je potrebná zmena, aby bol fond prístupnejší hlavne v regiónoch, kde tá sieť podnikov je špecifická, čiže pokiaľ ide o tento urgentný príjem a s tým spojený tento nástroj, tak tu musí byť zlepšená tá rýchlosť využívania. Pán spravodajca ako aj naša spravodajkyňa z výboru pre zamestnanosť toto zdôraznili. Musíme zrýchliť postupy, tiež zaangažovať sociálnych partnerov, pretože toto je dôležitý prvok vzhľadom na charakteristiku tohto fondu. A táto pomoc musí byť individualizovaná, čiže všetci partneri, ktorí poznajú terén, ktorí každodenne žijú v, na trhu práce, musia byť čo najskôr schopní dostať sa k prostriedkom a ako si anticipovať krízu. Čiže na tejto úrovne prístupnosti a zrýchlenia a zaangažovania sociálnych partnerov sú potrebné ďalšie úvahy a v tomto zmysle chceme aj my na úrovni našej frakcie predložiť určité pozmenujúce návrhy a prispieť k úvahám spravodajcu. To je všetko, čo som chcel dodať, pán predseda. Ďakujem pánovi kolegovi. Pán Šurian. Köszönöm, elnök úr. E, figyelve ezt a vitát, úgy érzem, hogy a mi... Ďakujem. Mm, keď počúvam túto diskusiu, tak mám pocit, že náš výbor sa skutočne preukázal, že nie sme odborníci na rozpočet. Čiže e, som veľmi rád, že tu máme túto diskusiu, pretože je veľmi bohatá. Ale na druhej strane sú tu určité myšlienky, s ktorými nesúhlasím. Nemyslím si, že je tu riziko, že v spoločnosti ktoré budú mať prístup k týmto fondom, tu takéto riziko nie je. E, žiadne signály e, nepoukazujú na to, že tieto prostriedky by sa dostali do spoločnosti či podnikov. Nie, tieto prostriedky sa využívajú prostredníctvom sociálnych fondov priamo pre zamestnancov, ktorí prišli o prácu. No ale otázka ktorú musíme položiť, je tá, ako bude táto otázka riešená v EÚ, pretože túto otázku vlastne nemá riešiť Európska únia. Problémy prepušťania a problémy nezamestnaných. Toto je úloha členských krajín. No ale je správne, že keď dochádza ku kolektívnemu prepušťaniu, tak v takýchto prípadoch sa použije fond na to, aby sa vyriešili tieto problémy. Musíme sa sústrediť na oblasti, kde postup na úrovni EÚ je efektívnejší ako ten postup, ktorý používajú členské krajiny. A v takomto prípade e, tu fond má svoju opodstatnenosť. Nemôžeme sa ale pozerať len na tento aspekt. V rámci tohto výboru už od samotného začiatku, keď sme rozhodovali o, o vytvorení tohto fondu, tak sme si položili otázku, či skutočne týmto pomôžeme krajine, členskému štátu s miliónom alebo 500 miliónmi eur na to, aby sa tento problém vyriešil. Spolu s jedným e, fínskym kolegom sme išli práve do Fínska, do jedného podniku a počas našej návštevy sme zistili, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii má svoj dôvod a je užitočný. Chcem tiež trošku hovoriť o rozpočtových súvislostiach tohto fondu. Sme približne v strede nášho finančného výhľadu. Ide asi o 500 miliónov eur. A ako ich zmobilizovať? Prostredníctvom prevodov. My si myslíme, že po diskusiách, ktoré sme mali, je nás oveľa viac teda tých, ktorí si myslia, že tento fond je opodstatnený a že musíme zmeniť našu pracovnú metódu. Ako nájsť miesto vo finančnom výhľade? Ako nájsť prostriedky pre mobilizáciu? Toto je skutočná otázka. Ja osobne by som bol za zachovanie tohto fondu pre finančný výhľad, pre ďalší finančný výhľad, ale určite nie takým istým spôsobom ako doteraz. Musíme teda zmeniť našu metódu práce. Počuli sme argumenty za a proti, za integráciu fondu na prispôsobenie sa globalizácii do ESF, ale zároveň ak tu budú prevody a žiadosti o prevody, tak budeme znovu potrebovať opravný rozpočet. Možno, že e, vyškrtneme jeden rozpočtový riadok, ale ako to urobiť? Z právneho hľadiska takto by sme mali postupovať. Musíme skutočne uplatňovať súčasný právny základ. A ja dúfam, že náš výbor nájde riešenie, pokiaľ ide o získanie prostriedkov na mobilizovanie nevyhnutných objemov. Čiže zamyslíme sa nad tým. Nesnažme sa zachovať za každú cenu existujúci rozpočtový riadok. Možno by sme mohli Eh, kalkulovať iným spôsobom, ak by sme mm, mali, aby sme uvažovali nad touto myšlienkou pred niekoľkými týždňami, pokiaľ ide o mobilizáciu číslo 4, tak možno by sme zmobilizovali prostriedky, ktoré sme predtým v predošlých rokoch nepoužili. To by mohlo byť riešenie. Momentálne teda Takéto by mohlo byť riešenie. Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu a dúfam, že sa tu vynoria nové myšlienky počas tejto diskusie a predložíme aj my niekoľko pozmenujúcich návrhov. Ďakujem, pani Gresle. Ďakujem pekne. Ja by som podobne ako pani Trupel, ale by som pripomenula to, že tie nevyužité prostriedky, ktoré boli pôvodne určené na motiváciu, mali sme e, prostriedky v rozpočte, ktoré sme nevyužili. A teraz e, chceme využiť tie prostriedky, ktoré nemáme. To je úplne proti tomu, čo sme pôvodne chceli robiť s týmto fondom. Myslím si, že e, keď chceme lepšie zamerať e, tento fond na tieto politické účely, myslím si, že by sme urobili týmto veľkú chybu. Myslím si, že tie hlavné fondy, mm, z nich financujeme neustále e, také veci, ktoré nie sú potrebné a potom musíme vytvárať nové fondy na to, aby sme financovali také veci, ktoré je potrebné financovať. Rada by som pripomenula, že nesmieme týmto vytvárať nejaké nesprávne stimuly Napríklad eh, Svetová banka nedávno eh, vydala hodnotenie štátov a to na základe tohto najnovšieho zoznamu vychádza, že Grécko je na 109. mieste. Ostatné štáty, ktoré tiež získali financovanie z tohto fondu, sú tiež na dosť eh, nízkom mieste. Napríklad Ruanda je na mieste 67 v tomto rebríčku. Nesmieme teda akoby odmeňovať krajiny, ktoré nevytvorili optimálne podmienky pre svoje hospodárstvo. Musíme vytvárať vhodné stimuly pre dobré hospodárstvo, pretože inak im nebudeme pomáhať, nebudeme pomáhať ich v naliehavých situáciách, ale budeme v podstate vytvárať trvalé financovanie neudržateľného stavu. Podľa mňa preto je vhodné veľmi opatrne pristupovať k tomuto fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Merci. Ďakujem. A posledným rečníkom je pani Barbara Matera. Grazie, prezidente. Allora, anzitutto mi... Ďakujem. Pán predseda, chcela by som sa ospravedlniť za to, že som prišla neskôr, najmä pánu Portašovi, pretože som si nevypočula jeho príspevok. Doplním si to neskôr. Čo sa týka tých, ktorých som si vypočula, Môžem len povedať, že som si vypočula mnoho pochybností, mnohí poslanci vyjadrili aj isté rady. Osobne by som rada povedala, že podobne ako povedala pani Trupel, tento fond bol založený vychádzajúc z politickej myšlienky komisára predsedu komisie Barosa ale teraz hovoríme o dôležitosti tohto fondu. Tento fond, aj keď bol založený kvôli tomu, aby sa čosi zviditeľnilo, sa stal veľmi významným a mali by sme sa pokúsiť zamerať sa na to, čo povedali istí kolegovia, a to možnosť uchovať tento fond. Myslím si, že som jednou z tých, ktorá verí, že sú mimoriadne, že tento fond je mimoriadne užitočný a nie som za to, aby prestal fungovať. A napokon by som chcela zablahoželať pánu Portasovi, pretože podľa mňa predostrel podrobnú správu s mnohými číslami a informáciami, ktoré sú pre nás dôležité. Najmä analýza využitia fondu za ostatné roky, najmä od roku 2007 do roku 2010. Rozličné námety aj úskalia fondu boli veľmi pekne popísané v jeho správe. Aby sme tento fond vylepšili, máme tu isté pripomienky vylepšenia, konkrétne návrhy, na ktoré by som rada upriamila vašu pozornosť. Všetci asi súhlasíme, že v odseku 5, kde sa hovorí o zrýchlení administratívneho zaťaženia pri čerpaní prostriedkov, teda o čase, ktorý uplynie medzi žiadosťou o peniaze a času, čas, časovom bode, kedy sú peniaze vyplatené. Myslím si, že takisto sa treba venovať e, redundancii, kolektívnej redundancii. Nie som za to, aby sa zdržovala táto, táto procedúra kvôli jazyku alebo kvôli byrokracii, takisto si myslím, že ľudia, ktorí spracovávajú tieto prihlášky, by mali pracovať efektívnejšie. Spravodajca spomenul aj to, že treba rešpektovať 15 dní medzi prijatím rozhodnutia a vyplatení finančného príspevku. Som za toto, ale myslím si, že komisia by mala ešte skrátiť čas na analyzovanie žiadosti, respektíve prihlášky o čerpanie, pretože táto analýza trvá priedlho, niekedy dokonca 10 mesiacov a to je nie nepriateľné. Ďalej chcem hovoriť o odseku 6. Som za možnosť preskúmať žiadosť komisie na plenárnom zasadnutí týkajúcu sa uvoľneniu dokumentov vo viacerých prípadoch odsek G11. Myslím si, že rozpočtové orgány, medzi nimi aj Európsky parlament a Rada, by mali si zachovať kontrolu nad žiadosťou o uvoľnenie prostriedkov z fondu. Podľa mňa toto je dôležitá súčasť procedurálneho postupu. Ďalší ocek hovorí o rozšírení toho, že dôvody čerpania, ktorými je ekonomická kríza, by sa mali, mohli aplikovať aj neskôr v žiadostiach, v neskorších rokoch. Teraz niečo k spolufinancovaniu, k číslu 75 Toto spolufinancovanie znamená, že rozdiel medzi tým, čo platí Európsky sociálny fond a nižšou sumou, ktorú platí Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Tento rozdiel tu existuje a tieto dve veci by sa mali úplne oddeliť, mali by byť nezávislé, takže toľko k spolufinancovaniu vo výške 75%, to bol odsek 8. A napokon odseku 9 som rada, že spravodajca zaradil do svojej správy možnosť zmeniť tento fond na typ štrukturálneho fondu. S takouto možnosťou alebo alternatívou súhlasí. Mali by sme si nechať otvorené dvierka k tejto alternatíve, aby sa z tohoto fondu stal permanentný stály fond, ale toto ešte si vyžaduje ďalšiu rozpravu. Ďalší dočasný, respektíve špeciálny výbor o finančných vyhliadkách by toto mal riešiť a to, kým sa príjme nejaké rozhodnutie. 25. júna je termín lehota na predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, takže máme čas si premyslieť vznesené kľúčové pripomienky, pouvažovať o nich a kolegovia, ktorí sú skeptickejší, treba možnosť zdôrazniť využitie tohto fondu. Pri mnohých prípadoch, ako sa už zdôraznilo, je dôležité pripomenúť viditeľnosť, to, že tento fond zviditeľňuje európsku vec. Je tomu tak v Taliansku, verím, že je tomu aj v iných členských štátoch. A inde zasa vôbec nie je známy. Barbara. Ďakujem, bohužiaľ. Milá Barbara, nemáme takých rečníkov zo všetkých krajín. Predtým, ako dám slovo nášmu spravodajcu, našim spravodajcom, aby vyvodili závery z tejto veľmi zaujímavej výmeny názorov. Naozaj sú tu mnohé body, ktoré nás spájajú, ale nás aj rozdeľujú. To treba ešte prehobiť, teda túto diskusiu. A dve posledné pripomienky z mojej strany. Najskôr táto skúsenosť bude poučením do budúcnosti, akékoľvek stanovisko príjmame. Pretože máme nástroje, intervenčné nástroje, a diagnóza každého z prípadov, máme ich niekoľko desiatko, desiatok, viedli k tomu, že vidíme, aké sú nedokonalosti vnútorného systému. Vrátim sa k porovnaniu preventívnej e, medicíny, nemocničnej liečby a urgentného príjmu. Ako povedala pani Moran Šatie, mnohí pracovníci teda nemajú vzdelanie, nestačí na to, aby sa prispôsobili novému prostrediu, nie sú už najmladší, takže v každom prípade sú tu poučenia, ktoré sa týkajú problémov, problémov alebo programov vzdelávania, ktoré vyplynú z toho, čo odhalili tieto skúsenosti Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. A druhá vec, to, čo povedala na záver pani Matera a viacerí z nich, viacerí z vás ste to spomínali, konkrétne pani Trupel a aj pán spravodajca. Viacerí ďalší rečníci, pán Bokroš, pán Šurian, povedali, prečo sa do toho vôbec Únia mieša. Mm, áno, skutočne. Je to program určený preto, aby tu bola politická viditeľnosť. Je to politický program namierime reflektory na solidaritu Európskej únie. A určitej kategórii trpiacich obyvateľov hovoríme, že vy trpíte, e, pomôže vám váš členský štát, váš región, miestna samozpráva a Európska únia je ale s vami. E, Európska únia je rodina, ktorá je solidárna a ten problém, s ktorým sa potýkame, je to, že aby sme vyjadrili solidaritu, musíme splniť aspoň jednu z dvoch podmienok. Prvá z nich je tá, že treba mať peniaze, my ich nemáme. Alebo druhá podmienka byť veľkorysý s peniazmi iných. To je umenie, ktorý sa, ktorý rozvíjajú až do extrémnych rozmorov naši americkí priatelia. Kdekoľvek, kde Únia vynaloží prostriedky, e, príde nejaký Američan a mm, vyvesí tam americkú zastavu. Môžeme mm, spomenúť viaceré časti sveta. No a my, podľa Lisabonskej zmluvy, sme nosičmi tej zástavy a nosiči zástavy zostávajú vo svojich kanceláriách v Bruseli. Čiže upozorňujem vás na toto. Je to politický program e, v tom dobrom zmysle slova. My prechádzame krízou e, v časoch, e, ktoré sú veľmi dôležité, preto aby sme ukázali náš zmysel pre európsku solidaritu. Na nešťastie ale nemáme peniaze. A ak finančné trhy pochybujú o našej solidárnosti, ak niektorý z členských štátov sa dostane do vážnych problémov, videli sme to, koľko nám trvalo, kým sme vyriešili grécky problém, pretože nemáme spoločný rozpočet, ktorý by bol dostatočne veľký na to, aby sme mali dôveru týchto trhov. Vždy, keď dôjde k problémov, musíme dokázať našu solidaritu. Ak by sme mali 10 násobne veľký rozpočet, tak e, možno by sme nemali stále tento problém dokázať svoju dôveryhodnosť. Strednodobá revízia počas rokovaní e, dostaneme 10 krát toľko návrhov zo strany komisie, ale medzi tým musíme modifikovať postupy tohto typu a nájsť maximálnu politickú výhodu v tom dobrom zmysle slova, pretože prekážky, ktoré sú pred nami, sú veľmi veľké. Pán a pani spravodajkyňa, možno tentokrát Elizabet začnete a potom ďalší spravodajca. Takže pani spravodajkyňa výboru pre zamestnanosť. Ďakujem, pán predseda. Počúvam s veľkým záujmom všetky príspevky kolegov. Chcela by som sa vrátiť k jednej veci. Áno, je to naliehavý program, áno, potrebujeme ho a áno, musíme tu mať politickú mm, čitateľnosť. Tento naliehavý program, ako ho nazvala pani Trupel, chce zvýšiť zamestnateľnosť mm, zamestnancov. A z tohto dôvodu to ale neznamená, že európska politika, ktorú sme vytvorili v Lisabonskej stratégii a v cieľoch 2020, ktorá je zameraná na zvyšovanie vzdelávania, na to, aby sme mali pracovníkov, ktorí sa pravidelne e, dovzdelávajú, e, že s týmto je koniec. A v sprievodnej politike na to, aby sme sa dostali z krízy, musíme venovať pozornosť aj týmto politikám. Čiže okrem základnej politiky potrebujeme aj tú naliehavú politiku. To ste hovorili v súvislosti e, s, so zdravotníctvom. A vo vzdelávaní je to presne toto, o čo nám ide. Pokiaľ ide o individualizáciu, samozrejme je to ťažké, hlavne keď e, ide o rekvalifikáciu, ale efektívnosť sa zvyšuje práve týmto individuálnym aspektom. Uh, tá masová politika nevyhovuje a preto okrem programov, ktoré sú také konfekčné, potrebujeme aj prácu na mieru, aby sme reagovali na tieto ťažkosti. pokiaľ ide o to podozrenie, ktoré sem tam vzniká, tak ja som zástankyňou tých, ktorí mm, vlastne sledujú tento fond od začiatku. A musím uistiť a opätovne uistiť všetkých, že práca, ktorú robíme, je naozaj hĺbková a ako povedal pán predseda, tie znalosti, ktoré e, získavame, sú veľmi bohaté. Vývoj tohto fondu na prispôsobenie sa globalizácii je dvojúrovňový štúdium projektov v pracovnej skupine, ale aj to, čo sa deje v teréne a závery a dopady, ktoré sú s tým spojené. Čiže v tomto duchu výbor pre zamestnanosť a sociálne otázky e, vypracoval pozmenujúce návrhy. Pozrieme sa na to, ako dosiahnuť kompromis, e, ale je tu naozaj veľká súdržnosť, pokiaľ ide o víziu nášho výboru, e, pokiaľ ide o vývoj tohto fondu. Musí to byť koherentné s návrhom, je to teda koherentné s návrhom e, správy pána spravodajcu. Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť na tejto diskusie dnes popoludní. Ďakujem, milá kolegyňa, ďakujem za to, že ste prišli, ďakujem vám za vaše komentáre. A teraz pán spravodajca na záver. Eh, eh, ďakujem pekne. Pán predseda, na úvod by som rád poďakovala pani Morin Chartier za jej veľmi užitočnú spoluprácu na tomto dokumente a tiež za veľmi užitočné stanovisko z výboru pre zamestnanosť. Zhodli sme sa v mnohých oblastiach, na mnohých záveroch, pretože máme k dispozícii rozsiahle skúsenosti výboru pre zamestnanosť a jeho pracovnej skupiny, e, ktorá sa zaoberá fungovaním a podstatou tohto fondu. Isté, že my vyhodnocujeme tento fond skôr z rozpočtového hľadiska, pretože na toto sa zameriava náš výbor vo všeobecnosti. Pán predseda, vy ste upriamili pozornosť na veľmi e, dôležitú otázku v úvode. Spomenuli ste, že sociálny fond by sa nemal využívať na rovnaké účely ako fond na prispôsobenie sa globalizácii. A o to tu v podstate ide. My tu teraz diskutujeme o fonde na prispôsobenie sa globalizácii a nebudeme zrejme rovnako diskutovať o Európskom sociálnom fonde. V tej druhej oblasti je, máme o mnoho bohatšie skúsenosti, ale sú skôr na úrovni členských štátov a je tak veľa nezrovnalostí medzi jednotlivými európskymi sociálnymi fondmi, že nedokážu celkom zapadnúť do diskusie, ktorú dnes napríklad vedieme v Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii. A práve preto, ako reakciu na vaše vyjadrenie by som rád uviedol, pán predseda, že tento fond by sme mali mať dispozícii A toto je jedna z tých vecí, o ktorú by sme sa mali e, snažiť za každú cenu. A ak e, zmiernime pôsobenie tohto fondu, ak ho posunieme alebo pretavíme na 27 národných programov, tak nie len, e, že by sme poskytli viac peňazí došlo by taktiež k problému, že by sme nemali absolútne žiadne záruky, že pracovníci, ktorí prišli o zamestnanie, e, budú mať zaručenú nejakú pomoc e, a podľa mňa na základe tohto fondu, na základe fondu na prispôsobenie sa globalizácii, im toto môžeme zaručiť. Teda preto si myslím, že tento fond je akousi zárukou kvality, pokiaľ ide o navrátenie pracovníkov na pracovný trh. Teda jedného nejakého konkrétneho druhu pracovníkov, nie všetkých. Tých pracovníkov, ktorí sú hromadne prepustení zo zamestnania vo veľkých e, firmách, ktoré skrachovali alebo museli presunúť svoju výrobu v dôsledku globálnej krízy. A týmto sa dostávam k tomu, čo spomenula kolegyňa Helga Drupel. Keď povieme, že buď ho zachováme, alebo ho zrušíme, musíme prehodnotiť e, náklady, teda výsledok z hľadiska e, zisku a straty. A ak by sme tento fond zrušili, bola by to jednoznačne strata. Isté, že tento fond nezafungoval vždy, má aj niekoľko neúspechov, ale v každom prípade sú nepochybne rozdiely medzi fungovaním tohto fondu a Európskym sociálnym fondom. Európska únia má možnosť e, preveriť zneužívanie prostriedkov v tomto fonde o mnoho lepšie možnosti, ako vo viacročných programoch, ktoré sa vykonávajú na úrovni členských štátov e, v rámci Európskeho sociálneho fondu. Teda zneužitia prostriedkov v tomto fonde e, sú o mnoho ľahšie objaviteľné ako v 27 európskych sociálnych fondoch. A toto je už veľký prínos. E, Ďalej, čo sa týka vyjadrenia pána Bokroša. Nehovoríme tu o vyhadzovaní peniazy von oknom, pretože ak dôjde k zneužitiu peniazy členské štáty, tieto peniaze získajú späť. Ale tieto peniaze vlastne nevyhadujeme vonokrom, pretože sú súčasťou rozpočtu. Sú to peniaze, ktoré sa e, nevyužili v iných častiach rozpočtu a teraz e, sme našli možnosť, ako ich využiť. Teda v podstate nedochádza k žiadnej strate peniazy až na tie prostriedky, ktoré prešli si tom auditu. Pán Gariga načrtol dôležitú otázku, otázku subsidiarity. A tiež e, prepojenia únie a členských štátov v oblasti sociálnej politiky. Toto je dosť zásadný problém, ale tento fond nie je povinný. Nie všetky členské štáty sa musia e, zúčastniť e, pôsobne tohto fondu. Je to akýsi doplnkový plán a nejakým spôsobom nezasahuje do práva suverenity e, v oblasti sociálnej politiky členských štátov, keďže tento fond nie je povinný a keďže tento fond nefunguje iba vtedy, ak ho členský štát uznáva, v jednom konkrétnom aspekte, v jednej konkrétnej situácii. Podľa mňa tu nie je nejaký konflikt s Európskym sociálnym fondom a to, či sa z toho fondu má stať trvalý fond alebo nie, pretože je zameraný na výnimočné situácie, podľa mňa toto je zásadná otázka a je čiastočne pravdivá, čiastočne nepravdivá. Fond so- Solidarity, ktorý máme k dispozícii, nie je skutočným fondom, ale predsa sa tiež zaoberá konkrétnymi naliehavými situáciami. Nedá sa napríklad nejako naplánovať zemetrasenie, alebo požiar, alebo povodne. Ak dôjde k tsunami, tak prehodnotíme, kto dostane peniaze z Fondu Solidarity na no to, aby sa napravili škody. A tieto hromadné žiadosti sú neustálým problémom to, čo som už hovoril predtým, um, jedna žiadosť o financovanie za týždeň. Musíme pracovať štrukturálnejšie, napríklad eh, musíme sa pripraviť eh, štrukturálne na riešenie nezamestnanosti. A jedným zo spôsobov, ako k tomu môžeme pristúpiť, sú hromadné prepúšťania. A k tomu bude dochádzať aj naďalej, ak aj keď sa hospodárska situácia v Európe zlepší. Podľa mňa táto situácia nie je nejako výnimočná. Žiaľ Bohu. A preto si myslím, že tento fond by mal fungovať aj potom, ako by mal v súlade s určitými pravidlami zaniknúť. Ale v podstate musím povedať, že Helga má pravdu v tom, keď tvrdí, že možno nejakým iným spôsobom by sme mali začať pristúpať k tomuto fondu. Napríklad mali by sme vypracovať nejaké konkrétne programy na mieru, napríklad na jeden rok. Ja nemám také skúsenosti ako niektorí ďalší kolegovia. Ja som tu iba jeden rok Nemám preto také bohaté skúsenosti, ale v každom prípade je nepopierateľné, že keď sa predloží požiadavka o financovanie problémov na nejakej regionálnej úrovni, tak tam ide obrovské sumy. Je potrebné, aby sa rozhodlo na úrovni členských štátov, ktoré programy sa schvália ktoré nie. Ale nikdy sa neposudzuje jeden jediný program v rámci celého regiónu. Vždy, vždy sa posudzuje viacero programov paralelne. Máme k dispozícii fond, ktorý sa zameriava na školenie našich pracovníkov. Ja by som bol nerad, keby sme to miešali s fondom, ktorý sa zaoberá celoživotným vzdelávaním. Podľa mňa tu máme dočinenie so špecifickou situáciou, aj keď e, žiaľ tieto prípady hromadného prepušťania sú trvalým problémom. Nie iba nejakým dočasným. V každom prípade musím povedať, že táto diskusia podľa mňa bola vynikajúca a na rozdiel od pána Dardensa, ktorý hovoril o e, bežných liekoch, e, liekoch v núdzových situáciách a preventívnych liekoch. V každom prípade tento fond je celkom iste liekom v núdzovej situácii celoživotné vzdelávanie, tieto problémy, ktoré, e, programy, ktoré sa zameriavajú na celoživotné vzdelávanie, ďalej sociálny fond, e, tie sú všetky potrebné. Ale ak napríklad po roku 2013 by sme nemali odvahu urobiť z tohto fondu trvalý fond, tak si myslím, že rozpočtová kontrola tohto fondu bude čoraz e, náročnejšia. A ak niekto bude chcieť preveriť prostriedky, ktoré sa investovali do pomoci pracovníkov, ktorí e, boli prepustení, bude musieť normalizovať tento fond e, alebo spravedlného fond, ktorý sa bude odvíjať od rozpočtu tejto situácii e, totiž e, všetky postupy sú veľmi komplikované na kontrolu tohto fondu a e, nedodržiavajú sa správne rozpočtové pravidlá. Tento fond je kreatívny, možno až príliš kreatívny. Ďakujem. Ďakujem obom spravodajcom a všetkým účastníkom diskusie. Bolo to veľmi obohacujúce, takže pripomínam, že termín na prekladanie pozmenujúcich Pozmenujúce návrhy je 24. júna do 14.00 e, a výbor pre zamestnanosť e, príjme svoj, svoju správu ako gestorský výbor 13. 14. júla. Príjmeme návrh správy a kompromisné pozmenujúce návrhy. Hlasovanie potom bude v pléne počas prvej schôdze v septembri. Ďakujem a Trvalo nám to nejaký čas, ale myslím, že táto téma si to zaslúži a pokúsime sa zrýchliť náš program teraz. Hovoríme stále o rozpočte roku 2011, bod číslo 10. Náš kolega Ivajlo Kalfin nás bude informovať o poskytnutí záruk Európskej únie Európskej investičnej banke na straty z úverov a záruk e, za úvery na projekty mimo EÚ, pán podpredseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, musíme si teraz preskúmať záležitosť, ktorá vyplýva z rozhodnutia Európskeho parlamentu. Je to preskúmanie v polčase mandátu Európskej investičnej banky za aktivity mimo Európskej únie. Vynímajúc oblasti AKT, kde to funguje podľa dohody z Kotonu. Máme tu konkrétne predložené dokumenty. Komisia predložila ďalšie, toto je správa komisie, návrh na rozhodnutie. Vážený pán predseda, možno by ste neskôr mohli dať slovo zástupcom komisie, zástupcovi pánu Kazanimu, ktorý by mohol osvetliť pozadie týchto dokumentov. V podstate ide o to, že Príprava takéhoto dokumentu komisiou znamená, že komisia využíva podklady, zároveň využíva rady odborníkov. Pán Michel Candesiu viedol takýto tým odborníkov, takúto skupinu, ktorá priniesla hĺbkové preskúmanie aktivít Európskej investičnej banky mimo územia Európskej únie so zaujímavými námetmi. Som si istý, že si ich prediskutujeme do hĺbky v Európskom parlamente a je tu aj dokument, ktorý, predstaví, ktorý prešiel externou oponentúrou. Aké sú problémy, ktoré identifikovala táto skupina v Európskej investičnej banke v týchto regiónoch? Predovšetkým Niekoľko zistení sa týka nezrovnalostí medzi aktivitami EIB a politikami Európskej únie. EIB je bankou Európskej únie, ale niekedy máme pocit, že Európska únia nevyužíva plne rozličné nástroje na aktivity v rôznych regiónoch. Druhý problém, ktorý sa zistil počas tohto revidovania v polčase, upozornili naň predstavitelia mimovládnych organizácií, sa týkal rozvojových cieľov, schopnosti EIB pracovať, fungovať ako rozvojová banka. Vieme, že EIB vytvárala sa tiež ako investičná, ale ako aj rozvojová banka má svoje silné stránky a preto očakávania z jej aktivít nemusia vždy splňať striktné kritéria pre čisto rozvojové banky alebo banky pre rozvojovú pomoc a možno sme očakávali viac, ako sa v realite ukázalo. Toto však boli hlavné obavy rozličných aktérov v našej komunite a týmito vecami sa odborníci zaoberali. Ďalšie identifikované úskalie bolo využitie rozličných nástrojov v rozličných regiónoch, teda Konzistentnosť tu nebola pozorovaná, pretože Európska investičná banka použila pre rozličné regióny rozličné svoje nástroje. Bola tu aj záležitosť, ktorá sa týka dostupnosti finančných prostriedkov EIB. EIB začala pracovať mimo územia EÚ, aby podporovala európske investície v týchto regiónoch. Neskôr sa začala venovať rozvojovej pomoci a rozšírila portfólio svojich aktivít. Myslím, že niekedy využitie finančných prostriedkov EIB, bankov EIB, skôr e, obchádzať tieto rozvojové impulzy, hoci sme si povedali, že primárnym cieľom je zabezpečovať európske, európske investície v rozvojových krajinách. Tento problém rovnováhy medzi čisto bankárskou motiváciou fungovania EIB a politickou motiváciou fungovania, tento je tu už dávno a možno aj vysvetľuje isté nezrovnalosti. Existujú totiž obmedzenia EIB je bankou a preto musí sa správať podľa požiadaviek na banku kladených. Výpočet úskalí hlavných problémov, ktoré boli identifikované počas niekoľkých posledných mesiacov, je súvislosť práce EIB a medzinárodných finančných inštitúcií, napríklad skupina inštitúcií, ktoré sú zoskupené okolo Svetovej banky, okolo Európskej banky pre obnovu a rozvoj, pretože možnosti vytvárania synergií využitia európskych grantov sa istým spôsobom rozplývajú alebo splývajú. Terén tu nie je jasný. Nevyčerpal som všetky úskalia, venoval som sa iba hlavným, ktoré sa objavili počas prípravy tohto preskúmania v polčase. Máme tu návrh komisie a povedal by som, že do veľkej miery pokrýva tento návrh odpovede na tieto obavy a na tieto otázky. Európska komisia navrhuje rozšíriť, predlžiť mandát do roku 2013 pre EIB a začleniť nové prvky do mandátu. Teda je to akýsi doplnkový mandát, aby mohla EIB lepšie reagovať na výzvy, pred ktorými stojí. Navrhuje sa predlžiť mandát EIB ako som už spomínal, do roku 2013 a uvoľniť 2 miliardy eur, ktoré by boli e, doplnkovým mandátom. Zatiaľ sú uložené ako rezerva. Ale tento doplnkový mandát sa bude aktivovať nie ako zvýšenie maximálnej hodnoty pre jednotlivé regióny, ale ako mandát určený na projekty, ktoré prispejú k boju proti zmene klímy, Musíme povedať, že doteraz EIB bola skromná v aktivitách v oblasti boja proti zmene klímy, takže tieto 2 miliardy eur budú silným stimulom na podobné aktivity, pretože vieme, že Európska únia má eminentný záujem o túto oblasť. Tento návrh obsahuje aj mnohé ďalšie návrhy, ktoré sa týkajú lepšej koordinácie medzi politikou a politikami EÚ a politikou EIB. Vrátanie nástroja transregionálnych cieľov, ktorý by mal nahradiť súčasné regionálne ciele. A myslím, že je hodné spomenúť aj nástroj na vytvorenie väčšej flexibility a usmernení pre prácu každého regiónu. Sú tu nové krajiny, ktoré sú teraz zahrnuté medzi tie, ktoré môžu čerpať fondy v Európskej investičnej banke. A sú tu ďalšie návrhy, ktoré súvisia so zlepšovaním kapacity EU, EIB pracovať ako inštitúcia podporujúca rozvoj. Toto sú teda návrhy komisie. Myslím si, že naozaj odpovedajú na otázky, ktoré boli vznesené. Môžeme sa vyjadriť k tomu, či sú dostatočne ambiciozne tieto návrhy, alebo či by sa mnohé tieto úskalia dali vyriešiť v krátkodobom horizonte do roku 2013, alebo nie. Treba vziať do úvahy fakt, že EIB v regiónoch mimo EÚ pracuje zatiaľ iba krátko. Myslím si, že by sa niektoré veci dali urobiť aj lepšie. To bude iste predmetom diskusií a rozpráv počas procedurálneho postupu v Európskom parlamente. Myslím si, že sa treba lepšie a cieľenejšie zamerať na rozvojové ciele, ale to je skôr úlohou poslancov v výboji pre rozvoj, ktorí naozaj venovali veľa práce, analýze a veľa analýz práce EIB. Boli tu predložené návrhy a alternatívy, ktoré sú súčasťou správy pána Mardesiusa a ktoré súvisia s rozvojovými aktivitami. Nie je to čosi, čo môžeme zrealizovať už e, v takom krátkom čase, ktorý mám zostáva do roku 2013, ale môžeme sa vydať istým smerom a vytvoriť istú prípravnú fázu, kým si dôkladne prediskutujeme záležitosti. Myslím si, že nesmieme merať časom, ale zároveň treba brať do úvahy náklady, na tieto všetky dôkladné analýzy. Ďalšia téma, ktorá tiež súvisí, súvisí so správou, ktorá sa nám predkladá od pána Kamasúra, je istý mechanizmus zmiešavania a vytvárania synergie medzi jednotlivými grantmi Európskej únie a aktivitami, ktoré sú podporované EIB. Sú tu veľmi dobré skúsenosti a príklady aspoň v niektorých regiónoch a s niektorými nástrojmi EIB, ale ešte zostáva veľa vykonať, aby tento mechanizmus bol nastavený riadne a tak, aby naozaj vytváral synergiu v spomenutých veciach. Máme tu aj otázku spolupráce s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami. Návrh hovorí o vytvorení istej platformy, kde by rozličné inštitúcie mohli spojiť svoje úsilia pri financovaní rozličných projektov. Opäť je to veľmi dobrá myšlienka, ale keď sa zameriame na podrobnosti, vidíme, že zostáva veľa otáznikov. Mali sme dobré skúsenosti s prácou EIB doteraz a myslím, že by sme si mali rozanalizovať jej aspekt pomoci rozvojovým cieľom. Napokon čo si ku koordinácii s politikami Európskej únie. Myslím si, že by to malo byť v tomto prehodnotení, vyhodnotení v polčase jednou z hlavných záležitostí. Ako vidíme zo štatistických údajov, EIB je úspešnou v niektorých regiónoch, napríklad v predvstupových krajinách, v Ázii, nie až taká úspešná v krajinách východného susedstva, teda Rusko a, ďal, a tak ďalej. A sú na to isté veľmi dobré dôvody. Myslím si, že ciele EÚ v rozličných regiónoch, napríklad e, keď ide o konvergenciu hospodárstiev v predvstupových krajinách alebo k, vo východnom partnerstve ide skôr o dopravu. Spomenuli sme ďalšiu otázku boja proti zmene klímy. Myslím si, že treba vytvoriť väčšiu súdržnosť medzi jednotlivými politikami a prioritami Európskej únie a prioritami investovania EIB. Záverom, aby som zhrnul tieto úvodné myšlienky, ktoré sa ďalej budú rozpracovávať v diskusiách v parlamente. Navrhujeme harmonogram, ktorý máte pred sebou. Ide tu o to, že predbežná správa sa očakáva v septembri od, z nášho výboru. Názory piatich výborov v oktobri, kedy by vypracovali stanovisko a do konca roku by sa mohla táto správa predložiť na plenárnom zasadnutí v snemovni. Ak pôjde o veľké rozpory s radou, tak by na začiatku budúceho roka prišlo k zmierovaciemu konaniu ale ak nepríjmeme toto vyhodnotenie v polčase tento rok, to znam, bude to znamenať, že Európska investičná banka nebude schopná fungovať v oblastiach mimo Európskej únie. A preto by sme nemali príliš tlačiť na to, aby sme sa nechali zatlačiť časovo do kúta. Tento kalendár je na to, aby sme mali istý výhľad ale aby sme si aj uvedomili, že treba skončiť našu prácu do konca tohto roka. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolegovi za túto veľmi jasnú a syntetickú prezentáciu. Navrhujem, aby sme nepokračovali v diskusii na tejto otázke, pretože máme program, ktorý je trošku taký nabitý. Prvá miena názorov bola počas prezentácie pána Comdesu Spomínate si, bolo to pred niekoľkými mesiacmi, keď prišiel a pred rozpočtovým výborom prezentoval správu, na ktorý potom mala reagovať komisia. Bola tam prítomná aj EIB. Ako to povedal náš spravodajca, ostatné výbory parlamentu sa veľmi zaujímajú o túto prácu, konkrétne dva, AFET a e DV chcú s nami pracovať na, člá, na základe článku 50, 51, 52, 53 a riešenie, na ktorom práve pracujeme s pánom spravodajcom, je také, že v každom prípade my sme gestorským výborom, náš spravodajca chce pridružiť spravodajcu AFETu a DV. Samozrejme, bol by tu spoločný návrh podľa harmonogramu, ktorý nám pripomenul pán spravodajca a síce, že v septembri preskúmame prvú správu pred rozpočtovým výborom, zatiaľ čo gestorský výbor preskúma svoje vlastné stanovisko. E, prijatie našej správy 9. novembra a v ideálnom prípade by sme hlasovali v pléne v novembri alebo v decembri. Ja myslím, že všetci si želáme, aby toto viedlo k rozhodnutiu do konca roka, pretože toto rozhodnutie nie je také, že by sme ho mali oddalovať e, prijatím štatútu pre EIB. Takže ďakujem pánovi Kalfinovi a navrhujem, aby sme prešli veľmi rýchlo teraz k rozpočtu 2010. Máme tam viacero bodov, ktoré môžeme rýchlo vyriešiť bod číslo 11, opravný rozpočet číslo 2. Náš spravodajca tu nie je, ale téma tiež nie, takže <laughs> môžeme to prejsť rýchlo. Ide o dodatočné prostriedky, ktoré žiada regionálny výbor a hospodársky a sociálny výbor, pokiaľ ide o nové kompetencie vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a rada sa nevie rozhodnúť, či kým sa nerozhodne, tak ani my nemôžeme napredovať. Čiže môžeme prejsť priamo k bodu číslo 12. Bod číslo 12 tu dám slovo pánovi Láslovi Šurianovi. Ide o opravný rozpočet číslo 3. Ide o problém banánov. Aký je teda posledný stav udalostí a názor nášho spravodajcu na banány. Pán Šurian. Ďakujem za slovo. Pán predseda, čo sa týka podstaty tejto témy, moje stanovisko je presne také isté, ako bolo doteraz. Podľa mojich najlepších poznatkov a vedomia bude sa konať trialóg k tejto téme. Uvidíme, aké bude stanovisko rady. Neviem, či už prijala rada záverečné rozhodnutie alebo nie, ale počul som, že prvá reakcia rady bola nie, nie. Nuro, nulová podpora nástroja flexibility. Myslím si, že nás, návrh komisie bol dosť mierny, možno dokonca prískromný, ak si vezmeme do úvahy percento nástroja flexibility, o ktoré šlo. Podľa nás je to typický nástroj flexibility. V pôvodnom rozpočte 2010 to nebolo Mohlo to tam byť, ale nebolo to tam a keďže to tam nebolo, je to naša nová povinnosť a ak ide o novú povinnosť, patrí to pod flexibilitu. Myslím si, že dve stanoviska obe sú príliš rigidné. Nula, nula ktorá, ktorú hlása rada a my sa pohybujeme až k 100%. Ďaleko od nuly. Na to potrebujeme zmierovacie konanie, aby sa takéto stanoviska dostali bližšie k sebe. Ja som pripravený na zmierovanie. A som pripravený ja osobne byť flexibilnejší pri tomto nástroje flexibility. A myslím si, že je to morálna povinnosť, aby Európa napriek ťažkostiam, ktorým čelí, prijala svoju zodpovednosť voči národom, ktoré sa potýkajú s obrovskými problémami, najmä ak my sme boli z časti dôvodmi, prečo sa dostali do takýchto ťažkostí, preto máme povinnosť, nie som proti týmto krajinám, ale je tu aj druhá strana, potrebujeme istú disciplínu v rozpočtových záležitostiach, potrebujeme si naozaj v rozprave prediskutovať, kým ktokoľvek mene Európskej únie začne vyjednávať a sľubovať. Bez toho že by ho kto si na to autorizoval alebo splnomocnil, nejaká rozpočtová ustanovizeň a preto teda sa spolieham na zodpovednosť rady. Je však nemožné, aby všetky veci, o ktorých sa hovorí, sa diali proti záujmom tohto parlamentu. To nie je rovnoprávna spolupráca, to nie je vhodná rovnováha medzi dvoma rozpočtovými orgánmi. Ak budeme slabí, tak môžeme byť hrdí na to, že sme boli veľkorysí voči krajinám, ktoré vyvážajú banány, ale ak toto správanie bude pokračovať, ak sa stane zaužívanou praxou, potom nie je dôvod, aby sme hovorili o parlamente ako o samostatnom orgáne, ktorý funguje v rámci rozpočtu. Nie, ide tu o prestíž, ide tu o náležité stanovisko a váhu. Myslím si, že dúfam aspoň, že bude to plodná debata s radou a komisiou. A ak, to, ak sa komisia s radou nedohodnú, komisia bude musieť predložiť úplne nový návrh. Dúfam však, že komisia počas trialógu predloží už nový návrh a tam potom uvidíme, či je uh, v praxi zvládnutelný a či ho my môžeme prijať. Myslím si, že nie je dôvod, aby sme teraz otvárali rozpravu k tejto téme. Merci, Ďakujem pánovi spravodajcovi. Reimer Böge, chcete niečo dodať k tejto veci? Nie. Ďakujem. Takže politická otázka. Myslím, že už sme mali dve rýchle výmeny názorov k týmto dôležitým témam. Politická otázka či sme pripravení vzhľadom na e, túto východiskovú pozíciu, ktorá je úplne odlišná medzi radou a parlamentom, e, na to, že to bude sporný bod s radou a vlastne krajiny, ktorí sa to týka, budú takými rukojemníkmi. Myslím si, že mm, náš spravodajca e, má skôr negatívny názor my uznávame, že voči týmto krajinám by bolo politicky kvázi nemožné e, mať nejaký časový sklz. A teda, aby sme získali čas, to by nepomohlo nikomu, ani našej veci, ani dotknutým krajinám. A ja dodávam, že nástroj pomoci je taký, že aj keby tu zrazu bola osobitná osobitne dobrá situácia pre banány, tak by to nevyriešilo náš problém. Musí to byť rozpočtová pomoc v akejkoľvek situácii, preto aby sme kompenzovali tú skutočnosť, že tieto krajiny v súlade s rozhodnutím s Medzinárodnou obchodnou organizáciou majú právo na e, rozpočtovú kompenzáciu Takže žiadne obchodné výhody, ktorý, ktoré mali predtým, už nemajú. Ďalšia etapa, trialóg. A musíme počkať, aký bude výsledok, buď trialógu, alebo ďalších rokovaní, alebo nejaké prechodné riešenie medzi dvoma extrémami, ktoré e, teda vyjadrila rada a potom parlament. Niečo, čo nie je veľmi tak ďaleko od pôvodného návrhu. Uh, Takže bod 12 a 13 sme prebrali a ešte stále k rozpočtu 2010 e, dáme znovu slovo nášmu podpredsedovi Kalfinovi k vznicemu návrhu nariadenia 2006, kde, ktorým sa vytvoril, je to to isté, hovorí pán predseda, a prepačte, to je tiež e, vec, ktorá sa týka banánov, čiže nič k banánom. Tým pádom sme banán ošúpali, môžeme ho len zjesť. A teraz Juta. E, na tému agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlých e, informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Juta. Ja, vielen Dank. Ähm, Ďakujem pekne. My sme na poslednej schôdzi už dosť rozsiahlo o tomto diskutovali, ale predsa len tu odznelo niekoľko otázok na komisiu, ktoré nedostatočne komisia zodpovedala. Medzi tým e, som sa viackrát stretla s príslušnými zástupníkmi kom- zástupcami komisie a taktiež z výboru LIBE. A výsledok je teraz taký, že prekladám tento návrh stanoviska výboru pre vnútorné záležitosti. V podstate môžem povedať, teda nielen v podstate, ale musíme sa teda obmedziť na to, že budeme prekladať pozmeňovacie návrhy, ktoré sú iba v našej oblasti pôsobnosti. Preto, aj keď ich bolo dosť veľa, týchto pozmeňovacích návrhov, predsa len eh, navrhujeme 24 ale obmedzila som sa skutočne len e, na tie rozpočtové aspekty tejto agentúry. A musím ešte kriticky podotknúť e, nie ako výbor pre kontrolu rozpočtu, respektíve jeden zástupca, autor stanoviska výboru Kokobu, ten totižto celkovo komentoval aj právny základ e, tejto agentúry pre informačné systémy. Podľa mňa to nie je naša úloha. Mm, ja si myslím, že by sme sa mali zhodnúť iste, že e, v tom, že ak sa dohodneme, že je potrebné principiálne zmeniť fungovanie tejto agentúry, je potrebné rokovať s kolegami z výboru pre vnútorné záležitosti a oni potom rozhodnú, či to tak bude alebo nie. Spravodajca z výboru pre vnútorné záležitosti, kolega Kojo, e, je veľmi ochotný spolupracovať a ak niekto z nás bude mať nejaké podnetné návrhy, nepochybne pán Kojo zohľadní toto stanovisko vo svojej správe v podstate zdieľa všetky výhrady, ako aj náš výbor rozpočet v podstate zohľadnil všetky naše návrhy. Mojich 24 pozmeňovacích návrhov máte na strane 5 e, zoznam, tam uvádzame, o čo tu ide. Nebudem teraz e, čítať celý tento zoznam, podľa mňa to nie je potrebné. Myslím, že máme všetko potrebné teda všetko potrebné k tejto agentúre sme už e, povedali. Ešte stále sú tu niektoré všeobecné otázky, ktoré v podstate komisia e, nedokáže ani zodpovedať e, dostatočne. To sú otázky, ktoré sa neustále opakujú. Ide o to, že z operačných finančných prostriedkov sa potom financujú administratívne činnosti, E, tak to je to napokon. V tomto prípade vieme však veľmi dobre, že tak, ako to navrhla komisia, zapasovať túto agentúru do programu a nejako to nenavyšuje, a nezaťažuje náš rozpočet, pretože e, sa využijú prostredky z tých e, oblastí, ktoré neboli plne využité a takto sa to prefinancuje. Teda z finančného hľadiska zdá sa, aspoň zdá sa, opakujem, tu nie sú žiadne problémy, minimálne nie do roku 2013. A potom sa uvidí. Preto teraz e, vychádzam z toho, že ak výbor Libe bude súhlasiť, to znamená, že ak bude za vytvorenie takejto agentúry, to ešte vôbec nie je 100% isté, ale ak bude výbor Libe za, tak môžeme našim stanoviskom prispieť k tomu, že všetky rozpočtové aspekty sa riadne zohľadnia a zapracujú. Preto si myslím, že dnes podľa mňa nie je potrebné hlasovať, ani to nechceme. V Kobu News e, vidíte, aký je termín a lehota pre pozmeňovacie návrhy. Je to 24. jún o 12. hodine na poludnie, teda vo štvrtok. Potom 13. júla budeme hlasovať a predpokladáme, že v septembri výbor Libe potom bude schopný zapracovať naše stanovisko do svojej správy. Ďakujem, Júta, Myslím, že pán Kolino požiadal slovo. Eh, pekne, pán predseda. Najskôr, ako tieňový spravodajca pre svoju skupinu, by som chcel vyjadriť moje poďakovanie spravodajkyni za prácu, ktorú urobila a predstaviť niekoľko komentárov v návrhu stanoviska. Agentúra bude mať eh, dlhodobé riadenie nad SIS 2 VIS a Eurodac a hlavnou úlohou agentúry bude riadiť sedem riadiacich systémov týchto dát, čo je veľmi dôležité. Samozrejme, že musíme rešpektovať e, proporcionálny princíp, ale úlohou agentúry bude len zabezpečenie toho, že výmena dát sa prevádza v súlade s pravidlami integrity. Integrita týchto dát teda je, otázkou pre členské krajiny. Sú tu tri systémy a ich spojenie um, má vytvoriť kritickú masu, pokiaľ ide o štruktúru a zdroje a zamestnancov. Úloha agentúry bude aby bola efektívna v roku 2012 a ako povedala pani Haug, nemal by, nemalo by to mať vplyv na finančný rámec 2007 až 2013. 113 miliónov eur na financovanie tejto agentúry sa nasadí z 2013, čiže to je kompatibilné so súčasnými finančnými perspektívami. Je tu ale možnosť iných zdrojov pre financovanie tejto agentúry, e, ktorá bude riadiť všetky tri programy. My sa veľmi neodchylujeme od názoru spravodajkyne. Ona navrhla stanovisko, ktoré všetky tieto veci uvádza do primeraného kontextu. Samozrejme, úlohou rozpočtového výboru výboru nie je hovoriť o primeranosti rozhodnutia vytvoriť takúto agentúru alebo o úlohách, ktoré agentúra bude plniť. Ale predsa len, ako hovorí štúdia komisie, táto mohla byť podrobnejšia. Ako by, prečo by sme teda mali vytvárať ďalšiu agentúru, keď tu máme iné disponibilné alternatívy? komisia mohla tieto programy e, riadiť oddelenie. A potom tu boli rozlišné hodnotenia ohľadom disponibility e, prostriedkov v rozpočte, okrem teda e, dosiahnutia kritickej masy alebo vytvorenia spoločných štruktúr, čo vlastne všetky tie projekty by mohli využiť. Komisia by nám mohla poskytnúť viacej informácií vo svojom návrhu ohľadom e, analýzy nákladov a výnosov a strategických volieb, e, ktoré sa robia vtedy, keď sa rozhodneme pre takúto agentúru a otázke, ako bude táto agentúra financovaná. Sídlo tejto agentúry Mm, to musíme vybrať opatrne. Nemôžeme im len dovoliť, aby sa rozhodli pre nejaký štát a potom dodatočne o tom budeme diskutovať. Toto je užitočná oblasť, kde môžeme mať analýzu nákladov a výnosov a um, sú tu rôzni kandidáti. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, kolega pani Annie Jensen. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Najviac sa mi páčila posledná veta môjho predrečníka. A ja si totiž myslím, že by bolo vhodné zdôrazniť, že by sme mali zaviesť veľmi prísne podmienky, keď budeme vyberať hostovskú krajinu. Proste, že členské štáty si myslia, že je na nich rozhodnúť o tom, ale eh, je dôležité, pre samotné fungovanie agentúry e, nájsť také mesto, napríklad, e, kde dobre funguje štruktúra dopravy a mm, rôzne iné veci. Myslím si, že Juta e, veľmi dobre zohľadnila všetky naše stanoviská za celé roky, o ktorých počas ktorých hovoríme o agentúrach. Podľa mňa by bolo vhodné držať sa iba našich rozpočtových pozmeňovacích návrhov. Nemali by sme zaoberať e, e, inými oblastiami, či sa nám to páči alebo nie. Viem, že pán Alvaro, ktorý tu dnes nie je, mm, jeho to veľmi zaujíma a on tiež je člen výboru LIBE. A tiež vieme, že ho veľmi zaujíma aj otázka e, krajiny, kde bude sídliť táto agentúra. Je vhodné, aby sa o tom rozhodlo v správnom čase. Taktiež ho zaujíma ďalší vývoj a možno by ešte rád predniesol aj nejaké ďalšie návrhy. Či v niektorých oblastiach by sme napríklad mali vyšle nejaké rezervy, ale to je možno teraz ešte bezpredmetné. V podstate môžem povedať, že podporujeme tých 24 návrhov, ktoré predložila Juta. Juta, chcete reagovať? Iba veľmi stručne, čo sa týka pripomienok k hostovskej krajine, Paulo Coelho, pardon, nevolá sa Paulo, to bol ten spisovateľ Carlos, Carlos Coelho, vo svojom návrhu správy tiež uvádza, že nebude za vytvorenie agentúry, pre ktoré nebude jasné, kde bude táto agentúra sídliť a že bude fungovať e, efektívne a že toto sídlo sa vyberie čo najefektívnejšie. Možno e, z hľadiska výboru LIBE e, je to možno relevantnejšie ako z nášho pohľadu, ale v otázke efektívneho fungovania tam podľa mňa aj my chceme, aby to bolo čo najlepšie vyriešené a budeme sa snažiť, aby sme mali tiež slovo pri záverečnom rozhodovaní To je jedna vec. Ehm, som veľmi zvedavá, ako to dopadne. Vo svojom finančnom pláne komisia spomína presne tú sumu, ktorá sa uvádza v tomto návrhu. Toto by bolo skutočne poprvýkrát, keby finančný plán komisie takto presne vyšiel na chlp. Dúfame, že to tak bude, ale nevieme, ako to dopadne. Dobre, ďakujem. A pokiaľ ide o harmonogram práce na tejto správe, tak e, Juta nám to pred chvíľou pripomenula a navrhujem, aby sme dnešné popoludne ukončili bodmi 5, 6 a 7 a zároveň Reimer nám predstaví politické, politický vývoj ústnych otázok, ktorý sme položili komisie, pokiaľ ide o revíziu finančnej perspektívy a možno to využijeme, aby nám rýchlo predstavil návrh úprav finančného rámcu. Z technických dôvodov tam išlo o vlastné zdroje Reimer. Ja, Ďakujem. Prečo by som mal byť na tom inak ako kolegyňa Jutta Haug? Vo svojom stanovisku k agentúram ja by som rád pripomenul, bez ohľadu na vaše pozmeňujúce návrhy, e, Európska rada sa rozhodla, že v budúcnosti bude uprednostňovať tie členské štáty, ktoré ešte nemajú žiadnu agentúru. E, v zmysle kvót a rozdeľovania je to síce legitímne, ale možno to celkom predsa len nesplní všetky kritériá. Tak my to určite vo svojom stanovisku potom spomenieme. Minulý týždeň v útorok som predložil otázku na osem zodpovedanie komisii a rade, tak ako to bolo dohodnuté. V úvode diskusie pri príprave dočasnej správy na základe článku 81 bod 3 rokovacieho poriadku. Kolegovia si možno spomínajú, že za španielské predsedníctvo tam bol generálny tajomník eh, z ministerstva financí Španielska a taktiež tam bol pán komisár Levandovský z komisie. Dnes ráno som si prešiel ešte zápisnicu tejto diskusie a rozpravy z pléna a Musím skonštatovať, že ste, že e, predsedníctvo rady ešte nemohlo predniesť záverečné rozhodnutie, pretože rada ešte nerozhodla. E, museli si počkať na stanoviska parlamentu, e, možno aj v súvislosti s rokovaniami o medziinstitucionálnej dohode o, o, a taktiež o viacročnom finančnom rámci. Aj tam je potrebné stanovisko parlamentu. Na rozdiel od toho, predsa len stálo za to vypočuť si oba príspevky, respektíve pozrieť sa na oba príspevky komisára Levandovského. Na jednej strane veľmi jasne povedal, že komisia iba vtedy môže navrhnúť revíziu, ak je to skutočne nevyhnutné. Ale na druhej strane taktiež veľmi jasne povedal, že potrebné nástroje, ktoré sa týkajú flexibility, a marží a rezerv, si dovolím dodať, komisia aspoň v jednom bode nezdieľa stanovisko rady. Vo svojom druhom vystúpení totiž pán komisár spomenul, že čo sa týka e, článku 81.3, e, ktorý e, súvisí s radou, my sme za flexibilitu. Toto je jasný záver nášho zmierovacieho konania z roku 2007. Toto je nepochybne dosť zásadné a tu parlament musí veľmi jasne povedať, a musí predložiť návrhy. Návrhy, ktoré podkopávajú rovnovahu medzi inštitúciami a na základe právnych analýz kvalifikovaná väčšina na rade v súlade s reviznou hranicou 0,03 by sa mala vyňať bez príslušných nástrojov, aby sa takéto možnosti poskytli na priateľnej úrovni. Takáto ponuka by nemala byť vôbec predmetom diskusie pre parlament. Musím veľmi jasne povedať, že očakávam, že komisia a rada práve vzhľadom na tento článok, ale aj na niektoré ďalšie články, že nám predloží návrh na rokovania, ktorý takéto prvky bude zohľadňovať a uspokojí a aby k tomuto bol návrh. Ak nebude alternatíva k článku 8 odsek 3, ktorý tieto uh, flexibilné rokovacie rámce bude pokrývať, ja ako spravodajca by som nebol ochotný rokovať vôbec. To by mala byť základná a zásadná podmienka a z nej by sme nemali ustúpiť. Nebudeme sa predsa vracať do obdobia spred 20-30 rokov. A s tým súvisí aj to, že tento výbor za istých okolností by mal byť ochotný, ak to nepôjde tak, ako chceme, po dohode v súlade s júlovou dohodou potom v septembri, ak skutočne nebude k dispozícii žiadna pozitívna vyhliadka, aby sme aby sa rokovalo s parlamentom otvorenie. Eh, podľa mňa parlament by mal jasne povedať, že tieto návrhy zamietne. Nepochybne, ak by to podporovalo aj celé plénum, to by bolo ešte silnejšie. Podľa mňa je veľmi zaujímavé ehm, pozrieť sa na niektoré ďalšie vyjadrenia pána komisára. Pán komisár napríklad hovorí aj o tom, že komisia do roku 2013 nebude žiadať o žiadne ďalšie nové posty. E, k tomu by som rád povedal dve veci. Ak mm, budeme ešte hovoriť o opravnom rozpočte k zraničnej službe, tak potom e, sa tieto administratívne náklady pripočítajú k celkovému finančnému výhľadu. Bolo by vhodné, keby komisia e, veľmi otvorene povedala, že sa bude obmedzovať na stanovený počet e, alebo sumu administratívnych nákladov. Bolo by to férové voči členským štátom. Ak e, teraz e, budeme diskutovať v roku 2011 o nejakých nových postoch v rámci novej zahraničnej služby a teraz nikto z nás nevie, čo sa v ďalších dvoch rokoch bude plánovať do, až do roku 2013. Ja by som bol rád, že by sme sa uvedomili aj to, čo povedal pán predseda. A napokon rokovali sme o tom aj s kolegami z národných parlamentov. Mali by sme si položiť otázku celkových výhľadov rozpočtov. Tá zahraničná služba, ktorú vytvárame, nie je zahraničnou službou číslo 28, teda 28 v poradí. E, myslím si, že parlament e, musí o tomto rokovať veľmi intenzívne s národnými parlamentmi a s komisiou, e, kde budú tie efekty synergie, kde by sme mohli zabrániť dvojitej e, činnosti, aspoň z dlhodobého hľadiska. A ďalej, čo to bude znamenať v celkovej štruktúre na úrovni nákladov, a to aj na národnej úrovni, aj na úrovni Európskej únie. Ak nebudeme o týchto otázkach diskutovať, eh, tak sa bude verejná diskusia sústreďovať na to, že v Európe sa vytvára opäť niečo nové a ďalšie a opäť to nemá žiadny zmysel. Nemali by sme upadnúť do tejto pasce, mali by sme vyzvať radu, aby bola ochotná rokovať a možno na základe štúdií, ktoré máme k dispozícii, ktoré sa napokon prezentovali na zasadnutí s národnými e, parlamentmi, kde sa uvádzali konkrétne čísla vytvorenia tejto zahraničnej služby, e, ktoré sa týkajú agentúr, a tam sa uvádzalo, čo napríklad sa môže pokryť už e, z existujúcich národných rezerv na fungovanie tejto zahraničnej služby. Našou úlohou to síce nie je, ale predsa len to musím spomenúť. Ja si myslím, že musíme rokovať s radou a s komisiou o tom, či v tomto období je vôbec vhodné na základe európskej legislatívy, ktorá môže byť priedenou hodnotou, nútiť národné a regionálne e, orgány k navýšeniu pracovísk e, v súvislosti s vytvorením zahraničnej služby iba preto, že sa im to neriadi. A to práve v časoch, keď národné a regionálne rozpočty, a to nielen v Grécku, sú vystavené skutočne extrémnej situácii a mnohí z nich ani nevedia, čo ich vôbec čaká. A to sa netýka len e, štátov eurozóny Musíme byť dôveryhodní, musíme o tomto hovoriť otvorene, musíme hovoriť e, o tom, aké sú priority, e, kde sú možnosti diskutovať napríklad o tom, e, ktoré projekty prinášajú pridanú hodnotu, čo sa dá odložiť, pretože to inak nepôjde a ďalej, čoho sa nemôžeme za žiadne okolnosti vzdať. Bez takejto diskusie podľa mňa parlament nebude schopný vystupovať ako seriózny partner. V Lisabonskej zmluve e, sa veľmi pekne hovorí, je to ocek 312, členok 3, finančný rámec bude e, stanovovať e, všetky ďalšie ustanovenia, aby rozpočtové ustanovenia bežali hladko. A v ďalšom oceku sa uvádza, že v súlade so súčasným finančným rámcom Európska komisia a rada a parlament budú príjmať všetky opatrenia na to, aby sa zjednošilo schválenie. Prepášte, že to takto citujem. Okrem tých otázok, o ktorých sa tu hovorilo, je potrebné povedať aj to, že Európska rada vo svojom rozhodnutí z noci prijala stanovisko, ktoré sa týka rozpočtu a tiež úsporného balíčka a tiež aký to bude mať dopad na budúce rozpočtové postupy a tiež na správanie inštitúcií sa navzájom k sebe. Zmluvy a pravidlá platia aj pre Európsku radu. A aby sme sa opätovne nerostali do rovnakej situácie, ktorá v podstate eh, vytvára povinné výdavky, aj keď sme ich práve zrušili, takto zadnými dverami. Potom, čo sme sa rozhodli uberať sa jedným smerom eh, a, a parlament bude odrazu úplne vyňatý z celého procesu, musíme aj v najbližších rokovaniach eh, vyzývať k spolupráci v rámci rozpočtovej dohody. Je potrebné vyjasniť otázky, ako v budúcnosti sa budeme správať v tých trých otázkach. Podľa mňa by bolo vhodné, keby komisia, nezávisle od toho, či je právny základ spochybniteľný alebo nie, aby veľmi otvorene sa zaoberala týmito otázkami, pretože nedokážem si celkom dobre predstaviť, že e, dosiahneme e, zmluvu o spolupráci medzi partnermi, ak tieto otázky nebudú dostatočne vyjasnené pre najbližšie roky. A to sú veci, ktoré by sme mali vyjasniť e, už v predstihu, ak komisia a rada sú ochotné a schopné už v úvode rokovaní predniesť e, otvorené odpovede a nie potom na záver hádzať všetko do jedného hrnca a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Potom je tu ešte celý rad ďalších diskusí, e, ktorým sa budeme musieť venovať po e, tejto dočasnej správe a potom budeme hovoriť aj o podrobnejších pozmeňovacích návrhoch, respektíve o návrhoch e, na zmluvy o spolupráci, ktoré sa týkajú viacročného finančného rámca. Ja by som navrhoval, pán predseda, keďže vlastne sme už vypršali náš vymedzený čas, aby sme využili príležitosť eh, rokovať medzi politickými skupinami, aby sme zhromažďovali návrhy, podnety, a čo by sme chceli dosiahnuť eh, týmto textom o dočasnej správe, aby sme o tom spoločne rokovali a potom, aby sme sa zjednotili na nejakom spoločnom návrhu písomného textu a potom budeme o ňom rokovať 12. a 13. júla. Potom sa budú predkladať pozmeňovacie návrhy a v súlade s harmonogramom zrejme by sa to dostalo do pléna na septembrovej druhej plenárke, aj keď musím na tomto mieste ešte vložiť, že musíme zvážiť, či by sme takto pozmenené a vylepšené návrhy chceli potom schváliť, alebo či prípadne odporúčime plénu, aby tieto návrhy zatiaľ zamietlo a potom by sme požiadali od komisie a od rady vylepšené návrhy rokovania, rokovacieho mandátu. Toľko teda moje odporúčania v tomto, tejto chvíli kolegom, pretože ešte nie je jasné, akým smerom sa budú uberať naši obaja partnery v rokovaniach. Ďakujem. Merci, monsieur le rapporteur. Pán spravodajca, musíme teda v tomto bode skončiť, ale chcel by som predsa len stručný komentár. Náš spravodajca má úplnú pravdu, keď hovorí, že odpovede, ktoré sme dostali na ústne otázky, nie sú skutočnými odpovediami. Pretože neboli pripravené na príslušnej politickej úrovni v rade zásadná zmena spojená s uplatnením Lisabonskej zmluvy a tiež spojená s e, ekonomickou krízou spôsobila to, že naši partneri v rade už nebudú veľvyslanci, ale šéfovia vládo, vlád a štátov. Pokiaľ ide o veľvyslancov, tak ešte stále tu je 000 na úrovni šéfov, štát a vládov, tak tá pozícia nemôže byť nula, pretože buď sa ich pozícia vyvinie tak, že navršíme komunitárny rozpočet v oblasti, kde potrebujeme navýšenie, berú do úvahy nové lisabonské kompetencie, alebo politické stanovisko, znížime rozpočet, budeme na úrovni nula s výnimkou oblastí, kde je potrebné lepšie vynakladať prostriedky. A musíme zaručiť, že prostriedky, ktoré vynaložíme v rozpočte 2011 a v ostatných rozpočtoch až do roku 2013, zoberú do úvahy komunitárne financovanie cieno, cieľov programu 2020. Čiže je to skutočne na úrovni Európskej rady kde vlády musia prijať stanoviska k revízii finančného výhľadu a nie na úrovni veľvyslancov. Pretože my veľmi dobre vieme, že v každom prípade, aj keď dnes sa nám povie 000 je to úplne nereálne to, čo očakávate, nereálne je to myslieť si, že nevynaložíme viac v niektorých oblastiach. V oblasti spoločnej bezpečnostnej politiky, či už ide o Palestínu, Irán, Afganistán alebo krajiny Balkánu alebo Irak, budeme potrebovať viac peňazí. Ministri by sa mali stretnúť tento týždeň, ale stretnú sa o mesiac Chýba tam 1 až 2 miliardy eur pre ITER. Musíme to nájsť. Pokiaľ ide o Galileo, tak tam chýba niekoľko stoviek miliónov eur, ktoré musíme nájsť. Pokiaľ ide o energetické investície spojené eh, s ekologickým využívaním a výrobou našej energie, tam potrebujeme peniaze. Čiže Potom je tu Európsky rozvojový fond, tu musíme nájsť právne a finančné riešenie. Čiže v každom prípade sú tu dôležité rozhodnutia, ktoré musíme prijať, tak ako povedal náš spravodajca, sú spojené s implementáciou nového systému správy únie, ktorá umožní posilniť koordináciu rozpočtovej politiky v únii tým, že sa možno zavedie európsky rozpočet do koordinácie národných rozpočtov a musím vás informovať v tomto bode, že delegácia Európskeho parlamentu, ktorej som súčasťou, pôjde k prezidentovi Van Rompuyovi 29. júna, aby sme videli, ako k tomu bude pridružený parlament. V rámci teda posilňovania správy Eh, hospodárskeho riadenia únie. Takže toľko, kolegovia. Ďakujem spravodajcovi. Eh, tu by sme skončili dnešný program. Spravodajcovia zostanú v sále, ale my sa stretneme zajtra. Prepačte, chcel som povedať, koordinátori zostanú dnes večer. Zajtra sa stretneme o 9. schôdza je skončená.